Takže musíme začať. Máme toho eh, veľa na práci. Eh, ja by som chcel vás informovať o tom, že koordinátori na včerajšom svojom zasadnutí eh, prijali rozhodnutia, ktoré boli rozposlané a pokiaľ nebudú voči nim výhrady, možno ich považovať za schválené. Teraz prejdeme na vypočutie. Ide o dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Korejskou republikou. Chcel by som privítať našich hostí Sú to osoby skúsené v oblasti medzinárodného obchodu. Ja by som poprosil vystupujúcich, aby sa obmedzili na maximum 10-minútové vystúpenie, aby nám ostal čas na diskusiu. Takže nebudem ani ja to naťahovať. Začneme eh, pánom Stevenom Vulkokom. Eh, kde ho máme, tam, ktorý sa venuje politickej ekonomii. A na LSE, London School of Economics, a on vedie tým, ktorý vyhodnocuje eh, dvos, dopady eh, dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Korejskou republikou. Eh, ja by som chcel tu predstaviť môjho kolegu pana Otmenca, ktorý sa tiež podielal na štúdii. Táto štúdia bola koordinovaná LSE, ale realizovala ju univerzita v Maastrichte a ústav nemeckého hospodárstva. My sme e, vlastne nerealizovali nejaký nový výskum, ale našim zámerom bolo e, riešiť e, a vyhodnotiť dopady dohody o voľnom obchode. Krátko uvediem problematiku táto dohoda medzi EÚ a Korejskou republikou má potenciál e, na e, pokročenie v aktivitách aj v situácii e, nenaplneného kola rokovaní z Dohy. Je to komplexná dohoda, zrejme najkomplexnejšia, ktorú kedy vyjednávala EÚ dnešnému dňu. Ide tu o rozsiahlu mieru liberalizácie e, na trhu so službami aj s tovarom a táto dohoda prináša e, mnoho nových prvkov. E, čo sa týka kompatibility tejto zmluvy s kritériami VTO, aj tomu sme sa mali venovať v našej štúdii. Bez pochyby je to v súlade s e, princípmi e VTO 24 a čo sa týka GACU, tak článku 25 e, predovšetkým z hľadiska sektorov a kategórie služieb a je to plne v súlade s princípmi VTO, technické bariéry obchodu, fitosanitárne opatrenia. Táto dohoda v podstate implementuje princípy VTO a, a skutočne e, e, predpisuje e, v mnohých ohľadoch aj prísnejšie princípy. V niektorých častiach je táto dohoda E, e, ide táto dohoda ešte nad rámec VTO, e, buď v oblastiach, ktoré VTO neošetruje, napríklad v verejnom zaobchádzaní je to VTO plus alebo GTA plus a v oblasti ochrany duševného vlastníctva ide nad rámec dohody TRIPS a to v mnohých ohľadoch, predovšetkým však v otázke geografických označení, e, pretože vytvára vlastne dva registre a predstavuje to, o čo sa EÚ usiluje už dlhšiu dobu e, na multilaterálnej báze. Sú však určité kontroverzné e, aspekty FTA, práve v súvislosti s multilaterálnym charakterom. Takže je teda všeobecne známe, že bilaterálne dohody e, e, sú na škodu dosiahnutia plnohodnotných multilaterálnych dohod. Ale taký je trend v súčasnej dobe. E, čo sa týka dopadov na sociálnu oblasť a zabezpečenie. Ja ešte raz poukazujem na to, že sme len vychádzali z existujúcich štúdií a výskumu. Tie dopady e, e, na sociálne aspekty sú minimálne, menej ako 0,1 HDP pre e, Koreu, menej ako 0,01 na HDP EÚ. Vieme, že Korejská republika je menšia ekonomika a vieme, že má vo všeobecnosti vyššiu mieru ochrany. Zdá sa nám, že tieto percentuálne hodnoty sú primerané vzhľadom na okolnosti a sú v súlade s mnohými štúdiami, ktoré boli publikované. E, e, napríklad tá ostatná na túto tému bola publikovaná v maji tohto roku. Čo sa týka e, obchodných dopadov, tejto dohody je jasné, že viac e, e, sektorov EÚ e bude mať z toho prínos, než by malo nejaké mm, ústupky. Vieme, že strojárenstvo, farmaceutický priemysel, chemický priemysel a a do určitej miery e, agropotraviny. Tam je potenciál vyšších objemov exportov. Nedávna štúdia zadaná Európskou komisiou e, indikuje exportné nárasty e, v hodnote 33 miliónov. Zdá sa, na, zdá sa to byť primeraný nárast. Je to viac, než uvádzali minulé štúdie ale treba konštatovať, že predmetná štúdia, z ktorej sme vychádzali, ide viac do hĺbky, venovala sa e, regulačným bariérom, technickým regulačným bariéram, e, bariéram a takisto technickým bariéram obchodu. Táto dohoda o voľnom obchode FTA neodstraní netarifné druhy bariér. Dokáže odstraniť tarify, ale regulačné a netarifné bariéry zostanú. Tie si zasluhujú našu ďalšiu pozornosť a riešenie do budúcnosti. Čeda prínosy sa budú odvíjať od účinných opatrení zameraných na e, zmiernenie alebo dokonca odstránenie administratívnych bariér. Obchodné dopady na Koreu, ak by sme vychádzali z tých najaktuálnejších dát, 23 e, e, miliónov a to a e, najmä v automobilovom e, priemysle e, zaznamenajú e, vysoké navýšenie v menšej miere v oblasti elektroniky a v oblasti textilného priemyslu. Napokon textilný priemysel z hľadiska objemového je aj menej zaujímavý špecifické štúdie nezohľadňovali možnosti priamých Eh, priamých zahraničných investícií eh, do EÚ, aj keď vieme o aktivitách na Slovensku a v Čechách. A eh, to by samozrejme mohlo poviesť k výraznému zníženiu korejských exportov. A v ostatných rokoch korejské exporty klesali. A čo sa týka duty drawback, tie sú E, tie sa rovnajú e, exportnej dotácii. A ak by sme vychádzali z viacerých odhadov, tak asi tak, e, taká stredná úroveň je 1 až 1,5 ak hovoríme o automobilovom sektore. Ak teda e, hovoríme o netarifných bariérach a pravidlách, technické bariéry obchodu sú veľmi dôležité práve z hľadiska e, stupňa prínosov pre EÚ. V tejto oblasti e, nastali zásadné zmeny, najmä pre strojárenský priemysel, chemický priemysel a automobilový priemysel a farmaceutický priemysel. Tieto sektorové riešenia e, ponúkajú dobré výhliadky na existujúce technické bariéry obchodu, e, podporujú e, presadzovanie medzinárodných noriem, ekvivalentov je zavedený koncept akéhosi medzičlánku, akéhosi akéhosi mediátora a takisto aj e, sú položené základy umožňujúce rýchlejšie riešenie sporov v súlade s kritériami VTO. Čo sa týka e, e, duševného vlastníctva a jeho ochrany, poprvýkrát v tejto dohode sa uplatňuje zásada EÚ, nová zásada EÚ účinnejšej ochrany duševného vlastníctva. Sú tu zakotvené dva registre geografických označení a sú zohľadnené požiadavky TRIPS+, plus, pretože v prípade porušenia e, duševného e, vlastníctva tak sú e, tu otvorené možnosti trestnoprávneho konania za porušenie. V oblasti hospodárskej súťaže Existuje paralelná bilaterálna dohoda medzi EÚ a Koreou e, týkajúca sa e, uplatňovania, vynúcovania e, princípov a zásad hospodárskej súťaže. A táto dohoda o voľnom obchode obsahuje zásady VTO+, vzhľadom na to, že EÚ a Korea podpísali e, zásady e, nákupu pre e, verejný sektor, to je GPA+. A nastali určité zmeny v oblasti centralizovaného nákupu na strane Koreji a nového postupu pri uzatvorení dohod. Čo sa týka eh, riešenia sporov, eh, sú tu zakotvené eh, mechanizmy VTO, to znamená, to znamená urychlenie riešenia sporov a také dôslednejšie vedenie sporov. Čo sa týka pracovnoprávnych noriem a princípov životného prostredia, táto dohoda poprvýkrát obsahuje ustanovenia, ktoré presadzajú také základné a zásadné e, pracovnoprávne normy mhm. a, záväzok Koreji e, venovať sa tejto problematiky. V, e, v Koreji sa v Koreji e, doposiaľ je stav taký, že niektoré základné zásady Medzinárodnej organizácie práce nie sú uplatňované, ale táto dohoda o voľnom obchode má e, článok, e, ktorý upravuje povinnosť Koreji zaviesť do života zatiaľ neuplatňované základné pracovnoprávne normy ILO. Medzinárodnej organizácie práce. No a je e, otázka, či e, čo najskoršie uplatnenie tejto zmluvy e, bude prínosné. Áno, sú tu prínosy predovšetkým v sektore služieb a v oblasti strojárenstva. Tam skutočne apelujeme v prospech čo najskoršej realizácie bez prieťahov. E, takže ak to zosumarizujem, e, táto dohoda je vyvážená, je prínosná pre EÚ. Samozrejme, e, vyžiada si určité náklady na prispôsobenie sa novým režimom, ale tieto náklady sú nízke, veľmi skromné na strane EÚ a rozhodne sa oplatí do toho ísť v tom zmysle, je samozrejme na úvahu, či by nebolo dobre e, mm, použiť nejaké stimuly alebo nejaké dotácie pre tie najviac dotknuté e, európske sektory z hľadiska nákladov na prispôsobenie sa tejto dohody. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Náš druhý rečník bude Ignacio Garcia, ktorý je hlavným vyjednávačom tejto dohody za DG Trade. Je jedným zo stálych hostí, často chodí do nášho výboru. Ignacio Garcia, vítajte. Máte slovo. Prosím, dodržte 10-minútový časový limit. Veľmi pekne ďakujem. Pán predseda, David Sullivan nie je, nebol nebolo možné, aby prišiel na no dnešné vypočutie. Je mu to veľmi ľúto, tak tlmočím jeho správu takto. Začnem komplimentom na kvalitu štúdie, ktoré, ktorú sme dostali týkajúcu sa LSE. Je to veľmi komplexná štúdia a rád by som obmedzil svoj vstup na 4 body. Pokúsim sa hovoriť e, fakticky. Prvý bod je zdôraznenie potenciálu toho, kto príde na trh ako prvý. Môj predrečník hovoril o sektore služieb, ja sa sústredím na výhodu toho, kto príde prvý na trh vo výrobnom sektore. Čo sa týka vývozu do Koreji, ide skôr o chemikálie, strojárske výrobky automobilové diely a farmaceutické produkty. V týchto štyroch produktoch sú cla do Korei vysoké medzi 6 a 8 percentami. V mnohých oblastiach čelíme konkurencii iných krajín OECD, konkrétne japonskej konkurencii a americkej, teda z USA. Všetky clá na európsky export sa majú znížiť alebo odstrániť do niekoľkých rokov, do 4 rokov. Takže potenciálne máme výhodu toho, čo príde na trh ako prvý, len tým, že sa eliminujú clá v dôsledku tejto dohody. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je dôležitosť prístupu, ktorý bol rozvinutý v tejto dohode, a to je odstranenie colných bariér pre obchod. Pozrime sa napríklad na elektroniku, automobilizmus alebo farmaceutický sektor. Všetky tieto prekážky, ktoré sú mimo cieľ, treba identifikovať a veľmi jasne sme nastavili opatrenia a disciplinárne sankcie na identifikovanie týchto prekážok. Čo sa týka automobilového priemyslu, hlavnou prekážkou vstupu na trh do na Kore- do Korei je, že Korea aplikuje kombináciu európskych a amerických noriem, technických noriem, aby bolo možné predať nejaký model auta na korejskom trhu, treba ho adaptovať na tieto technické normy, čo samozrejme znamená vysoké náklady pre výrobcov aut. Je možné sa s tým vysporiadať efektívne, Všetky predpisy týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti práce sú takisto vážnymi prekažkami na import do Koreji. V Koreji však majú podobné štandardy ako v USA. Čo sa týka elektronického sektoru, hlavnými prekažkami mimo colnými vstupu na trh sú veľmi byrokratické opatrenia a právne predpisy a takisto testovanie v korejských laboratóriách je veľmi striktné. V dôsledku tejto dohody sa Korea rozhodla znížiť byrokratickú záťaž aj podmienky testovania. Je tu však potenciálne riziko, že v budúcnosti sa ešte príjmú isté právne normy, ale v podstate táto dohoda ošetrila všetky možné rozpory a v prípade automobilového priemyslu o 75 dní je možné mať vydaný rozsudok, či Korea dodržiava alebo nedodržiava dohody. V prípade Spojených štátov funguje podobný mechanizmus. Čo sa týka televíznych príjimačov a aut, všetko sme zahrnuli do našej dohody, ale tá, toto nebolo zahrnuté do dohody, v ktorej, o ktorej som rokoval medzi Koreou a Spojenými štátmi. Myslím si, že je významné, že poprvý raz sme uzavreli dohodu o voľnom obchode s azijskou krajinou, dokonca s takou krajinou, ktorá prijala regulatívy a právne normy, ktoré platia v Európe, aj pre auta, aj pre elektroniku, aj pre zemepisné označenie pôvodu prijala tieto normy. Je to významná črta tejto dohody o voľnom obchode. Myslím si, že táto dohoda reprezentuje inovatívny prístup riešenia podmienok na trhu práce a životného prostredia. Dovolte mi vyjasniť jednu konkrétnu vec. Čo sa týka paktu Medzinárodnej organizácii práce, dohovoru, nie je povinné eh, na, na každej úrovni dodržiavať podmienky. Sú tri úrovne záväzok pre tých, ktorí ratifikovali dohovor, potom podmienky pre ďalšiu úroveň a keď podmienky neboli ratifikované, je tu aspoň záväzok, ktorý zavezuje zmluvné strany, že aspoň dodržiavajú dohodu z roku 1997 z MOP. Každá dohoda, ktorú sme doteraz uzavreli medzinárodne, súvisiacu s podmienkami práce, ktoré nastavila Medzinárodná organizácia práce, je tu zapracovaná a občianská spoločnosť monitoruje, či sme tieto zapracované podmienky, či sa dodržiavajú. Rokujeme aj s odbormi a takisto priemyselný sektor, biznis aj ďalšie zložky budú monitorovať dodržiavanie. Čo sa týka citlivých záležitostí, samozrejme sme si boli vedomi v týchto rokovaniach, že také citlivé veci existujú z európskej strany Zabezpečili sme, aby sa tieto citlivé veci ošetrili v dohode. Spomenul by som tri veci. Dočasné obdobie pre clá tri roky je dosť dlhé. Ešte citlivejšia záležitosť, kde nebolo žiadne uvoľnenie z európskej strany. A existujú mechanizmy v dohode prostredníctvom doložiek o duty drawback, kedy sa tieto veci právne ošetrili. Európsky parlament má svoje procedurálne postupy, ktoré zabezpečia, že dohody, ktoré sa uzavreli, opatrenia, ktoré sú nastavené v dohode, budú sledované. Dovolte mi, aby som pre nedostatok času ukončil svoj prejav Myslím si, že, tak ako povedal pán profesor Vúkok predo mnou, nie je tu významne, nie sú tu významné prekažky pre spolupracovanie medzi týmito dvoma hospodárstvami a naša zmluva ešte vylepšila podmienky obchodovania. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Ignácio. Ďakujem, že ste dodržali stanovenú lehotu časovú. A teraz ďalším rečníkom je pán Ivan Hodák, ktorý je generálnym tajomníkom organizácie ACA. Je to Asociácia európskych výrobcov automobilov. Nech sa páči, pán Hodák. Máte slovo. Pán Hodák, ešte poviem, že študoval na univerzity v Kodani ekonomické a politické vedy a potom v Bruž študoval europeistiku. Nech sa páči, pán Hodák. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som vám poďakoval aj výboru za možnosť opäť prezentovať naše stanovisko k dohode o voľnom obchode, ktorá bola predložená. Dovolte mi veľmi stručne spomenúť, že Korus zatiaľ nebol ratifikovaný. To ukazuje, že sú nejaké problémy a vieme, že kľúčové problémy v Koruse spočívajú v tom, že v automobilovom priemysle neexistujú ešte vyriešené, všetky veci vyriešené, to nie je nič nové. Pod slnkom Londýnska Schools of Economics poukázala na to, že je to len súhrn, len kompilácia existujúcich dokumentov a v tomto vyhodnotení nenachádzame nič úplne nové a inovatívne. Dovolte mi, aby som vám ukázal isté čísla týkajúce sa automobilového priemyslu. Dovolím si pripomenúť všetkému, všetkým, že podľa štatistík Európskej únie 36,6 všetkých pracovných pozícií pochádzajú z automobilového priemyslu alebo súvisia s ním priamo či nepriamo. Zamestnávame priamo či nepriamo 10 miliónov ľudí a toto by sme vždy mali brať do úvahy. V súčasnej situácii hlavným trendom v automobilovom priemysle, ako každý vie, je to, že čelíme globálnej konkurencii Čína, India, Brazília, Indi- India Všetky tieto krajiny nielen s nami súťažia, ale chránia svoj vlastný automobilový priemyselný sektor. Už sme to začali pozorovať, uvidíme to aj v budúcnosti v Indii, už sme to pozorovali, to isté sa stane s Čínou. Sú to protekcionistické snahy. Všetky tieto krajiny sa snažia chrániť si svoj automobilový priemysel a máme pocit, že EÚ to tak nerobí. A ako som ukázal, pred predchádzajúcich eh, vetách. Európa pre Európu je automobilový priemysel veľmi dôležitý. Podľa mňa musíme výrobnú bázu udržať v Európe. Čo sa dnes deje? Prostredníctvom vyjednávania o voľnom obchode sa táto výrobná báza posúva mimo Európy. To vytvára problémy pre automobilový priemysel, pretože musia plniť záväzky voči životnému prostrediu a ďalším, ďalšie záväzky Dovolte mi stručne si pozrieť, e, pozrieť sa na dohodu vo voľnom obchode, o ktorej hovoríme. Vieme, že sektor automobilizmu bol kľúčovým pri vyjednávaniach. Veríme, že keby sme dosiahli dobrú dohodu, Korejci by nikdy nedosiahli, nepodpísali dohodu o voľnom obchode. V korejskej tlači a v automobilovom priemysle sa o tom hovorilo že keby boli podmienky iné, Korejci by to nepodpísali. Korejské clá a clá na európskej strane boli prediskutované, nemáme s tým problém. Chcem teraz zdôrazniť, že nemáme problém ani s tým e, uzavrieť dohodu o voľnom obchode s Koreou, ale musí byť vyvážená. Veríme, že v tejto chvíli dohoda nie je na, koncipovaná tak, aby bola vyvážená. Väčšina NTB bola eliminovaná teda bariér, ktoré nie sú clami. Za to ďakujeme komisii, ale je stále možné, že Korea zavedie nové takéto prekážky, necolné bariéry. Nedali nám totiž to žiadne záruky a korejská vláda, korejské orgány mm, budú schopné znova zaviesť nové opatrenia a už dnes v rokovaniach tušíme, že takéto niečo sa stane. V krátkosti je jasné, že Automobilový priemysel bol kľúčovým pri rokovaniach a pre Korejcov to bola zásadná vec, takisto aj pre Európsku stranu. Keď sa pozrieme na spotrebiteľov, na trh, sme otvorení a ponúkame Korejcom 500 miliónový trh. Oni nám ponúkajú 14,2 miliónový trh. Čo sa týka automobil, e, trhu s automobilmi, 1,34 milión, miliónov a celkový vývoz aut je 3,4 milióna z EÚ a 2 milióny z Korei do EÚ. Bilaterálny vývoz aut, priemer za posledné 4 roky, je 32 500 smerom do EÚ a 541 500 z Korei. Bilaterálny vývoz aut predstavuje 1 celkového vývozu aut Európskej únie, ale 25 pre Korejcov vývoz do EÚ. Tieto nerovnováhy sa dajú jasne pozorovať aj v obchodnom deficite EÚ. tento deficit je 14 miliard eur, sú to čísla z Eurostatu, a európsky obchodný deficit v automobilovom priemysle je 3,5 miliard Opäť je to číslo, ktoré poskytol Eurostat. To znamená, že európsky deficit v automobilovom priemysle v obchodovaní s autami predstavuje 25 celkového obchodného deficitu. Podľa nášho vyhodnotenia tento deficit bude ešte rásť a to Podobne ako čís, súhlasíme s číslami, ktoré spomenula komisia, je to v rozsahu 5 miliard eur. Otvárame náš automobilový sektor Korejcom a nič nerobíme preto, aby sme nastolili rovnováhu vnútri automobilového priemyslu a pri obchodovaní s inými krajinami, takže deficit sa dá očakávať, že bude len rásť. Teraz niečo k neférovej súťaži, k neférovej konkurencii. Táto branža nemá nič proti fair trade, proti férovému obchodovaniu, podporujeme rokovania z Dauha, podporujeme otváranie sa trhov, ale nemôžeme akceptovať neférovú konkurenciu. Duty drawback, ktorú sme poskytli Korejcom, nikdy sme neposkytli žiadnej inej krajine OECD. A to vytvára neférovosť konkurencie a to je pre nás veľmi zložitá situácia. Tá duty drawback by e, mala byť zrušená potom, keď sa zrušia clá. Máme tu lehotu 5 rokov na zrušenie cieľ a aby sme vyvážili stav a vzťahy, mala by duty drawback vyňatá zo strany, aj zo strany Korejcov. Pretože EÚ neposkytla takéto niečo z jednej inej krajine OECD, vytvára to obrovský precedens aj pre budúce dohody o voľnom obchode, ktoré bude EÚ uzatvárať s ďalšími krajinami. Teraz nejaké čísla, ktoré sa týkajú duty drawback opatrenia. Vidíte, aké sú vysoké. Tieto čísla vychádzajú z nezávislej štúdie, ktorú pripravila organizácia Credit Suisse. Priemerná cena auta je 10 000 eur, keď sa exportuje, vyváža do EÚ tak potom opatrenie duty drawback zvyčajne je do 3 až 5 tisíc eur za 300 až 500 eur za auto. Komisár de Gucht včera a, ne, alebo nedávno povedal v interviu z Frankfurter Allgemeine, že cieľom dohody o voľnej obchode s Koreou nebolo otvoriť korejský trh pre malé európske auta, ale my otvárame európsky trh s automobilami pre malé korejské auta. Prečo to nemáme vyvážené, takýto prístup? Ďalší problém, ktorý máme, sú doložky o zabezpečení. Tieto doložky by nám mali poskytnúť možnosť zastaviť opatrenia ochranné doložky nie sú v poriadku. Problém s nimi je ten, že majú istú časovú lehotu. A prečo sú limitované na 10 rokov? Nemali by byť limitované. Táto ochranná dvojstranná doložka by mala zostať neobmedzene v zmluve. Súvisí s nerovnováhou, ktorá sa vytvára opatrením, ktoré sa nazýva duty drawback. Boli by sme radi, keby poslanci Európskeho parlamentu a členské štáty v budúcnosti si prediskutovali e, definíciu toho, čo e, vytvára újmu, pretože komisia sa už venovala tejto veci, súhlasím s závermi komisie, ale čo sa týka automobilového priemyslu, želáme si, aby preskúmala túto vec ďalej a, a mala právo skúmať a vyšetrovať záležitosti, ktoré nie sú v poriadku. Ďalší problém je opatrenie, ktoré sa nazýva Special Duty Drawback. Každý vie, čo to je a apelujeme na Európsky parlament, aby táto doložka, ktorá sa nazýva Special Duty Drawback, sa aktivovala. V súčasnosti nie je aktívna, nedá sa vynútiť. O minútu už skončím. Chcem vám pripomenúť, že komisia a jej štúdia hovorí, že automobilový priemysel nezíska nič z dohody o voľnom obchode s Koreou. Hovorí o tom, že negatívny dopad a nerovnováha sa bude zhoršovať v rozsahu 5 miliard eur. Ďalšia štúdia potvrdila tento odhad a zamestnanosť v Európe sa zníži o 1,5 v dôsledku tejto dohody. V automobilovom priemysle 1,5 znamená 30 tisíc pracovných miest a to znamená zatvoriť 10 výrobných prevádzok. Ak chceme stále presúvať výrobu mimo Európy, je to veľmi dobrý spôsob, ako to urobiť, ale ak chceme si udržať výrobnú bázu v Európe, musíme zabezpečiť, aby aj v dohodách boli veci vyvážené, nielen s Koreou, ale aj s inými krajinami a európsky automobil priemysel treba ochrániť. Záverom, o 400 keď sa zvýši export do Koreji, zdá sa, že to je nepravdepodobné, nerealistické, musela to byť, musel to byť preklep, neverím, že o 400 je vôbec niekedy možné zvýšiť vývoz aut do Koreji. A naposledy by som spomenul Predseda rečníka opakovane prerušuje, rečník pokračuje. Čo sa týka necolných bariér obchodovaniu, treba zabezpečiť, aby Korejci nezaviedli nové takéto bariéry, ale príloha tejto dohody nám nedáva takú možnosť. Korejci však majú možnosť zaviesť nové bariéry, nové prekážky, najmä v oblasti bezpečnosti práce a životného prostredia. Preto by sme apelovali na Európsky parlament, aby s tým niečo urobil. Dúfame, že nová dohoda bude vyváženejšia. Predseda prerušuje rečníka. Ďalší Ďalším rečník. rečníkom je pán Pascal Karnejs. Eh, je eh, to výkonný eh, riaditeľ EFS. On je právnikom zameraný na medzinárodné právo. Pôsobil ako expert pre Európsku bankovú federáciu aj pre komisiu pre Európsku bankovú asociáciu od roku 1999. Takže nech sa páči, pán Karnajs. Máte 10 minút do... Uh, first of all, thank you very much for the... Ja chcem najskôr eh, poďakovať za pozvanie a za možnosť vystúpiť eh, vo vašom výbore. Fórum je organizácia, ktorá zastupuje prakticky všetky sektory služieb. Mm, sú, na tejto transparentke je vlastne zobrazené, čo pokrývame. Sú tam poisťovne, potom hovorí predseda. Prosím vás, e, hovorte nahlas, lebo inak e, sú nehovorte nahlas, lebo to našich rečníkov vyrušuje. Takže my vlastne sprostredkúvame bankové, poisťovnícke, obchodné služby, po, takisto poľnohospodárstvo, profesionálne služby, právnici, účtovníci, distribúcia, pošty, telekomunikácie, turizmus, energie, životné prostredie. To sú veľmi dôležité veci a samozrejme aj námorná doprava. My e, reprezentujeme aj automobilový priemysel, ktorý je veľmi dôležitým sektorom, pretože 60 HDP e, v tejto oblasti je v privátnom sektore. 60 všetkých sek- e, sektorov služieb a 60 všetkých pracovných miest v Únii sú privátne, to znamená, že 100 miliónov pracujúcich pokrýva alebo zamestnáva tento sektor. To znamená, že oni pracujú v službách. Je to veľmi dôležitý údaj. Táto dohoda s Kóreou je pre služby veľmi dôležitá, lebo čísla hovoria jasne. Export za 5 posledných rokov vstúpilo 42 Kórea je veľmi významným partnerom e, služieb v Európskej únii. E, dostala sa na 9. miesto a táto tendencia by sa mala potvrdiť aj v budúcich rokoch. Pozrieme sa teraz na e, jasný prebytok na nášho priemyslu v obchode s Koreou. Prešli sme z 2,3 miliard eur v 2004 roku na 1,5 v súčasnosti. To znamená, že viac ako 1,9 miliónov eur za 5 rokov. Táto tendencia by sa mala e, potvrdiť a my dúfame, že dohoda o voľnej výmene e, určite túto tendenciu potvrdí a že my budeme mať v regióne naozaj výhodu. Teda je tu prie, priemerný rast 10 za rok. A teraz si zoberme scenár, aký by bol obchod v oblasti služieb s jasným prebytkom. Keď sa na to pozriete, tak máme tu 10% ročne a Eurostat v jednej zo svojich štúdií potvrdzuje, že obchod s Kóreou bol trochu menší, dosahoval okolo 12 My si teda myslíme, že táto dohoda nám umožní posilniť a zvýšiť na 15 tento prebytok s Kóreou. A to by nás priviedlo k hodnote 9,6 miliard eur. To by bol jasný prebytok s Kóreou a to je veľmi dôležité na pokrytie obchodného deficitu Európskej únie. Takže tu máme E, jasný výsledok e, za 5 rokov e, realizácie tohto projektu by sme mali 2,2 miliardy eur prebytku. Je to veľmi vítané, pretože v Európe máme ekonomickú krízu a vieme, že potrebujeme absolútne opätovne oživiť rast. A to je nevyhnutné pre mnohé sektory. Preto dúfame, že Európsky parlament bude túto dohodu ratifikovať. Služby to nie je iba obch- obchod. To sú takisto aj priame zahraničné investície. My by sme boli radi, keby sme sa implantovali v týchto krajinách a slúžili by sme našej klientele. Na mieste teda sú tu joint ventures, filiálky a ďalšie spôsoby, ako sa tam implantovať. Keď si pozrieme na e, čísla, ktoré hovoria o priamej spolupráci a investíciách medzi EÚ a Kóreou, tak vidíme, že je tam rastúca tendencia. Za 5 posledných rokov Európa investovala 12 miliárd eur v Južnej Koreji. Um, ehm, neviem ešte o tom celkom dosť, pokiaľ ide o priame zahraničné investície tak 74% týchto investícií sa koncentruje do služieb. To sú najnovšie údaje Eurostatu. Korea ešte nezískala dostatočné množstvo priamých zahraničných európskych investícií. Nachádzame sa na 9. mieste, ale pokiaľ ide o zahraničné priame investície, tak tam sme na 16. mieste, pretože je tam veľa prekážok najmä pre investície do služieb a naozaj naše podniky majú veľký problém inštalovať sa e, v Kóreji a preto potrebujeme túto dohodu, treba zlepšiť podmienky pre naše spoločnosti v Kóreji. Môžeme povedať, že sektor európskych služieb podporuje e, túto dohodu a my môžeme potvrdiť to, e, čo povedal zástupca automobilového priemyslu, potvrdzujeme jeho obavy a podporujeme mm, nariadenia a predpisy v oblasti ochranných doložiek, ale na druhej strane by sme boli radi, keby sa parlament pustil do e, hodnotenia záujmov, ktoré máme v tejto oblasti. Napríklad máme tú výhodu, ktorú by dostal sektor služieb, a ktorý je tak povediac chrbticou celej európskej ekonomiky. Na, hovorili sme už v našich priateľoch LS. Táto dohoda by bola precedentom pre budúce dohody v budúcnosti v rámci svetovej stratégie a v rámci e, tejto dohody, obchodnej dohody môžeme povedať, že je to nevyhnutné a zásadné, pretože ak by nedošlo k ratifikácii tejto dohody, tak ako sa stalo v USA, tak môžeme povedať, že európska ekonomika a politika by stratili dôveryhodnosť. My vkladáme veľkú nádej do toho, ako viete. India, Kolumbia, Kanada, Singapur, Mercosur, to všetko sú partnery Európy. Táto dohoda o voľnej obchodnej výmene by nám umožnila dostať sa na prvú pozíciu na korejskom trhu. To je veľmi dôležité pre naše e, firmy. Ak sa dostanete na prvé miesto a dostanete prvý licenciu, tak naozaj môžete mať tie najlepšie segmenty na trhoch a to je veľmi dôležité z hľadiska konkurencie vzhľadom na vašich partnerov. E, toto sa týka veľmi e, služieb. Napríklad máme tu kompletný prístup služieb, potom e, správna, právne zábezpeky, to je veľmi dôležitá zložka, dôležitý prvok preto, aby sa naši investori rozhodli pre takéto investície. Negociátori z korejskej strany nám dali totálny a kompletný prístup našim spoločnostiam, našim inžinierským službám, informatikom, obchodným službám, e, stav, stavebným. Teda nemusíte tam mať podkontrakty a takisto dodávateľov. A samozrejme aj turizmus je ďalším sektorom, kde ešte e, korejský trh nie je úplne otvorený. Naozaj máme veľa čo robiť, aby sme sa zorientovali. E, projekt záväzkov v rámci VTO sa predpokladá viac otvorenosti pre nás. Avšak na druhej strane Korea zrevidovala svoju ponuku pre DTA. Teraz e, sú tieto rokovania e, v slepej uličke. Takže by bolo dobré prevziať tieto výsledky rokovaní GAT, aby sme sa pozreli, aké ústupky Korea urobila našim rivalom. Napríklad myslím na Rusov, e, USA, E, dohoda, ktorá bola podpísaná z USA pre všetky e, sektory služieb. E, existujúce dohody, ktoré teraz skúmate, dávajú ešte viac vo všetkých službách, napríklad v právnych službách máte možnosť postupne sa usadzovať na korejskom trhu, ktorý je v súčasnosti úplne uzavretý. Rovnako je tu možnosť používať naše home title, ako to oni nazývajú, to je pre našich právnikov veľmi dôležité. Je to veľmi dôležitá výhoda vzhľadom na Američanov. A potom sú tu ešte aj dôchodky. Európska únia mohla a reformy Európska únia mohla e, zrevidovať doložku e, pre telekomunikácie, E, kde je limit 50%. Samozrejme, že ja by som mohol všetky tieto služby spomínať, ale ja som poslal veľmi vyčerpávajúci dokument všetkým členom výboru a chcel by som len zopakovať naše posolstvo a síce, že prosíme komisiu, žiadame komisiu, aby podpísala a zaviedla do praxe túto dohodu čo najskôr. Ďakujem. Ďakujem a skôr Takže ďakujem. Ja by som chcel e, len upozorniť na to, že tieto prezentácie sú k dispozícii a boli, respektíve budú rozposlané členom tohto výboru. Teraz dáme slovo panu René van Sloten, ktorý je riaditeľom, e, výkonným riaditeľom pre oblasť priemyselnej politiky, pôsobí v Európskej rade pre chemický priemysel. Cefik e, e, pôsobí na Univerzite e, Grünigen a potom aj na magisterských štúdiách v Brúž. a skutočne jeho kariérna dráha je veľmi pôsobivá a týmto mu odovzdávam slovo. My presentation does not appear to be on the thing. This is not the presentation. Um, Takže rečník konštatuje, že to, čo je prezentované na plátne, nie je jeho prezentácia. Okay. Thank you, Chairman. Uh, first of all, I'd like to eh, Chcem sa poďakovať eh, tomuto výboru za to, že ste pozvali eh, zástupcov ústavu CEFIC do vašich radov. V oktobri minulého roku, keď bola parafovaná táto dohoda, chemický sektor veľmi privítal túto skutočnosť a my e, zásadne podporujeme dohodu, ktorá bola e, vyjednaná. Chcem pochváliť komisiu za to, čo dosiahla v prospech chemického priemyslu. Je to veľmi vydarené dielo. Ja by som chcel poukázať na to, aké dôležitý je medzinárodný obchod pre chemický priemysel. My sme veľmi heterogénny sektor. Produkujeme tisícky produktov, ktoré sú často vstupy do iných produktov E, môžete mať konkurencieschopný textilný priemysel, automobilový priemysel a tak ďalej. A pre všetky zmienené e, priemyselné sektory chemický priemysel zabezpečuje bezpočetné množstvo vstupov aby sme si trošku ilustrovali eh, význam eh, zahraničného obchodu pre chemický priemysel. Tu vidíme vývoj od roku 1995 po 2009 a eh, týka sa vlastne predaja chemických firiem členené na vnútorný, na domáci trh, EU trh a zahraničný trh. Domáci trh z 58 na 26 pokles. Ďalej vidíte, aký dôležitý je interný trh pre chemický e, priemysel. 27 na narastlo témer o, e, na dvojnásobnú úroveň. Ďalej zahraničný obchod, exporty z 15 na 26 opäť porovnáme roky 1995 až 2009, to je 25 na nášho odbytu končí na zahraničných trhoch. A voľný obchod je veľmi dôležitý pre náš priemyselný sektor. Je dôležitý prístup na zahraničné trhy. Tuto vidíte čisté obchodné toky E, smerom na hlavné e, ekonomické regióny. Región nafty je e, kľúčovým z tohto hľadiska. Ázia je veľmi dôležitá destinácia a možno konštatovať, povedzme, že obchod z USA predstavuje okolo 50 miliárd eur ja by som chcel e, e, e, ilustrovať, ako vyzerá obchod v, chemický, v chemickom oblasti. My predstavme si ten objem 50 miliárd, na to je ta tarifa 3 5,9 miliardy sa vlastne zaplatí pri obchode medzi USA a E- Európou a jedna tretina celého chemického obchodu je, medzi, je v rámci firmy, čiže 500 e, miliónov eur platí chemický priemysel za za obchodné transakcie v rámci e, toho chemického priemyslu. Korea je veľmi dôležitý trh, nachádza sa v rebríčku medzi Spojeným kráľovstvom a Talianskom USA je teda kľúčový trh, Čína, e, vidíte, ako narastá význam Číny, Nemecko, Japonsko. To, tu máme uvedenú rebríček 30 najvýznamnejších obchodných partnerov a, a Korea sa tam tiež nachádza na poprednom mieste ako e, sa vyvíjal obchod e, s Koreou, exporty aj importy zaznamenali nárast, e, exporty výraznejšie než importy. V exportoch a importoch v roku 2009 došlo k významnému poklesu v dôsledku hospodárskej krízy, ale celkovo obchodný prebytok je v objeme 1,5 miliardy eur ročne to hovorí o tom, že e, sme e, veľmi konkurencieschopní na korejskom trhu. Takže aké sú naše exporty do e, Južnej Korei? My v podstate sa exportujeme polyméry, organické, organické chemické látky, petrochemické produkty. To petrochemické produkty a ich deriváty sú tými hlavnými segmentami v tej skladbe exportovaných produktov do Koreji. Čo sa týka importu e, z Koreji, predovšetkým sa to týka polymerov. Južná Korea má veľmi e, silný e, sektor výroby polymérov a v tomto segmente očakávame výraznejšiu, výraznejšiu konkurenciu ktorá vstúpi na trh EÚ. Ale ja by som chcel poukázať na to, že európsky chemický priemysel sa nebojí konkurencie. Obchod a voľný obchod je e, veľmi prínosný. Vysvetlím prečo. Liberalizácia trhu z chemického priemyslu prináša prínos predovšetkým a e, e, ako prvý, prvému práve chemickému priemyslu, pretože to znižuje e, vaše náklady vstupov. Cena vstupov poklesne. To znamená, že z toho len ťažíte úžitok. Čoraz viac a viac krajín si uvedomuje, že voľný obchod v chemickom sektore je vynikajúca vec. Čína je dobrým príkladom. E, Potom, ako vstúpili do VTO, podpísali dohodu o voľnom obchode v oblasti chemického priemyslu a to bolo E, obrovským impulzom pre chemický priemysel aj pre e, priemyselné sektory, ktoré využívajú ako vstupy e, chemické, chemické produkty. Čiže India a ďalšie štáty, ktoré má vysoké tarify, dávno pochopili túto skutočnosť. Autonómne liberalizovali chemický priemysel, pretože si uvedomili prínosný účinok režimu voľného obchodu my e, by sme v ideálnom svete uvítali e, liberalizáciu v rozsahu zadefinovanom VTO v oblasti chemického priemyslu. My vieme, že rokovania v tomto zmysle na pôde VTO sú momentálne v mŕtvom bode a preto sa tešíme z tejto dohody e, o voľnom obchode. Samozrejme, to ide v ruka, v ruke s určitými požiadavkami, ktoré by mali byť zakotvené v dohodách o voľnom obchode. Treba sa zamyslieť nad ekonomickým potenciálom dotknutých krajín, treba sa venovať tarifným a netarifným bariéram. E, ďalej treba vyhodnotiť riziko toho, že sme vylúčení z určitého trhu z toho dôvodu, že hlavný obchodný partner tam má nejakú výhradnú dohodu. E, e, chcel by som uviezť ako príklad, čo prinieslo e, uzavretie dohody NAFTA z hľadiska prístupu do Mexika. Bolo to pre nás problematické, pretože e, e, vlastne e, prinieslo nám to obmedzenie trhu. My by sme uvítali dohody o voľnom obchode s mnohými ďalšími krajinami. Dokonca aj v prípade USA a Japonska sa nebojíme konkurencie. A konkurencia vlastne zefektívni toky a to e, stimuluje e, inováciu, stimuluje e, energetickú účinnosť a napomáha k tomu, aby sme sa dostali do líderských pozícií na trhoch. Treba sa ponaučiť od iných a myslím si, že sú dôležité zásady týkajúce sa krajiny pôvodu. Ďalej Treba viesť rokovania tak, aby sme sa vyhli nepríjemným prekvapeniam v koncovke, aby sme skutočne prípadné nepríjemné otázky riešili hneď na začiatku. Treba sa venovať aj netarifným eh, bariéram treba sa venovať eh, ex, eh, mm, exportným poplatkom, špecifickým dotačným politikám a ne, ľudí by chemický priemysel vlastne znášal e, poplatky za iné priemyselné sektory. My skutočne apelujeme v prospech e, urýchleného schválenia tejto dohody. Táto dohoda je veľmi e, dobrá, týka sa prístupu na trhu, týka sa investícií, upravuje ochranu duševného vlastníctva a má veľa slubných prvkov. Áno, my si uvedomujeme, že napríklad v tej oblasti polymérov tam e, uzavretie takejto dohody bude znamenať e, trošku okresanie e, našej pozície E, Korea je v tom silná, ale e, zo všetkých ostatných hľadíc je takáto dohoda veľmi prínosná a takáto dohoda bude významným saktor, e, signálom pre ostatných potenciálnych partnerov v, v dohodách o voľnom obchode. Ďakujem pekne, pán Van Sloten a našim posledným rečníkom je pán Roland Schneider. On je uh, on e, je vrchným e, poradcom pre oblasť obchodnej politiky e, TUAEK a pôsobí vo poradenskom výbore OECD pre oblasť odberov. Venuje sa v OECD oblasti pracovného trhu, sociálnej politiky, vzdelávanie a ďalšia odborná príprava. Pán Schneider, kde ste? Tu ste. Ďakujem. Vystúpenie bez mikrofónu. Rečník nemá zapnutý mikrofón. Dovolte mi, aby sme si vymenili názory, čo sa týka záležitosti v oblasti dohody medzi EÚ a Koreou. Som veľmi rád, že vám môžem predložiť výsledky, ktoré ekonomovia často charakterizujú ako pokrivenie trhových podmienok. Máme v Koreji ľudí, ktorí vysvetľujú, prečo je tomu tak, takže iste si uvedomujete, čo presne sa deje v Koreji. Z iných zdrojov máte informácie. Voľná dohoda medzi Koreou a EÚ je najkomplexnejšou dohodou vo voľnom obchode, ktorú kedy Európa vyrokovala. Z hľadiska odborov v Európe Opatrenia kapitol 13 a 15 dohody o voľnom obchode sú mienené tak, aby uľahčovali opatrenia na trhu práce, ktoré vypracovala Medzinárodná organizácia práce a zároveň nastoluje silné monitorovacie mechanizmy z oboch strán, kde je možnosť, aby sa zapojila aj občianská spoločnosť, obchodné podnikateľské organizácie a odbory. Kľúčovou otázkou pre odbory v tomto zmysle je to, či korejské orgány naozaj budú vážne brať záväzky, ktoré sú zapracované v tejto zmluve a vyplývajú zo zmluv s Medzinárodnou organizáciou práce, sú v kapitole 13. Odpoveď na túto otázku, keď vezmeme do úvahy reformu v Koreji v pracovných vzťahoch, ktorá už prebieha 30 rokov. Myslíme si, že nemáme pozbudivé vyhliadky pri očakávaní odpovede na túto otázku. Dovolte mi, aby som stručne vysvetlil, v čom spočívajú opatrenia kapitoly 13. Odbory si všimli, Niektoré naše organizácie dokonca už vydali tlačové vyhlásenia. Tlačové odbory, odbory si všimli, že pracovné štandardy a normy v 13,5 a 13,6 hlavičkách zťažujú alebo sprísňujú záväzky, ktoré sú už obsiahnuté v dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce. Strany dohovoru a strany tejto obchodnej dohody by nemali zoslabovať takéto medzinárodne nastavené opatrenia. Aspoň mne sa zdá, že interpretovať tento odsek môžeme v tomto zmysle. Čo sa týka záväzkov Koreji, aby rešpektovala základné pracovné právo, kontrastuje s politikou priemyselných vzťahov a reformy British Weekly, teda britský týždenník The Economist, nedávno komentoval situáciu na pracovných vzťahoch v Koreji, že súčasné opatrenia popredných politikov v Koreji, ktoré už prijalo korejské parlamentné zhromaždenie. Tieto opatrenia majú oslabiť odbory a posilniť konkurenciu medzi odbormi. Je mi ľúto, ale myslím si, že je fér vyjadriť sa v tom zmysle, že vláda robí represálie voči politike priemyselných vzťahov v Koreji a to už trvá celé ročie. Odráža sa to aj v skutočnosti, že vysoký počet odborárov bolo uväznených za nič iné, len to, že robili tradičnú prácu odborov, že organizovali robotníkov, oslovovali ich, aby sa stali členmi odborov, alebo rokovali o pracovných podmienkach a mzdách podľa nedávnych štatistík z Koreji. Za ostatných 12 rokov, a to zdôrazňujem, za ostatných 12 rokov a za toto obdobie mala Korea tri rôzne vlády. Počet uväznených odborárov dosahuje číslo 2200. A som si istý, že keby som, keď budem v piatok hovoriť so zástupcami korejskej vlády, spýtajú sa ma, koľko odborárov bolo vo Francúzsku včera zatknutých. A ak by som odpovedal, prečo by mali byť nejakí odporári vôbec zatýkaní vo Francúzsku. Korejci by odpovedali, pretože ste mali včera štrajk v oblasti verejnej dopravy, ale k tomu sa vrátim neskôr, pretože problém v Koreji je aj v tom, že nie je možné tam štrajkovať, pretože za základné služby e, nesplňajú podmienky, ktoré sú dohodnuté Medzinárodnou organizáciou práce v pracovných vzťahoch. Tieto odporúčania, ktoré OECD vydalo, nie sú v súlade s usmerneniami OECD. OECD usmernenia sa dajú pokladať za meké predpisy, ale Korejci napriek tomu neurobili nič, aby uviedli do praxe tieto usmernenia týkajúce sa prevádzkovania firiem v Koreji. A napokon, pán predseda, dovolte mi spomenúť, že opatrenia v zmluve, konkrétne v kapitole 13, sú v skratke zosumarizované v vyhlásení samitu G20 z Pittsburghu, ale otázka znie, ako vážne korejská vláda orgány vezmu svoje záväzky. Na ďalšom diapozitíve máme opatrenia vydané Konfederáciou odborových zväzov tu v Bruseli. A ide tu o správy z porušovania práv odborov. Nebudem sa podrobne venovať týmto odporúčaniam, ale prejdime si aspoň hlavičky, nadpisy, represie organizovaných odborov v Koreji, ďalšia hlavička, tradičná aktivita odborov, napríklad štrajk ako posledný nástroj, aktivisti odborov, ak sa uchylia k takémuto nástroju, čelia uväzneniu a prenasledovaniu. V trestnom zákonníku v Koreji je uvedené, že štrajk je prekážkou podnikania a práce a preto firma môže zažalovať odborára, ktorý takúto prekážku vytvorí. Úradníci, verejní činitelia úradníci v Koreji nemôžu si na súdoch uplatňovať svoje práva, napríklad vstúpiť do odborov, a nesmú ani vyvíjať aktivity súvisiace s kolektívnym vyjednávaním. A napokon by som spomenul otázku ľudských práv a súvislosť s odborovými právami. Verejní úradníci sú často prepušťaní svojimi zamestnávateľmi, ak sa zapoja do hnutia odborov, do aktivít organizovaných odbormi. Čiže je to všetko spolitizované a úradníci, ktorí sú v občianskej službe, vo verejnej službe, nesmú byť ani členmi politických strán, ani odborov. Nedávno sme sa zaoberali prípadom toho, že učitelia nemohli e, kandidovať, pretože sa zúčastnili na demonstrácii, na ktorej sa hovorilo o istej kritike vlády. Odbory sa obávajú, že korejská vláda nepočúva ani odporúčania Medzinárodnej organizácie práce, ani nie je v súlade ich činnosť vlády s monitorovacím procesom OECD. Možno ste si všimli, alebo možno viete, že Korea sa stala členom OECD v roku 1996, ale pretože má politiku, akú má OECD, považuje za nevyhnutné rozbehnúť zvláštny proces monitorovania, osobitý proces a vyvinúť tlak na Koreu, aby lepšie riadila pracovné právo a vďaka úspešnému lobovaniu korejských orgánov tento proces bol pozastavený a nedosiahol svoj kľúčový cieľ. Pán predseda, uvedomujem si, že sa mi míňa čas vymedzený na môj príspevok. Záverom chcem povedať, že európske odbory očakávajú od európskych inštitúcií, aby trvali na implementácii a z realizácii dohody o voľnom obchode s Koreou a aby využili všetky nástroje, aj nástroje tlaku e, sesterských organizácií a politického tlaku pri príjmaní tejto dohody, pretože ak sa nevyvinie takýto tlak, poškodí to voľnému obchodu aj odborom. Ďakujem za pozornosť. Nasleduje vystúpenie bez mikrofónu, ktoré tlmočníci nepočujú, preto nemôžu tlmočiť. Predseda hovorí, že máme už len 25 minút na toto vypočutie, menej ako 25 minút a po vypočutiach eh, rečníkov možno nezostane čas na diskusiu, na dostatočnú diskusiu. Zatiaľ sa prihlásili spravodajcovia. Prvým je pán Robert Sturdy, ktorý nám povie niečo o samotnej dohode o voľnom obchode a ďalší spravodajca nám povie o ochrannej doložke. Aby sme mohli si vypočuť o Woodstock a pána, pán Ignacio Garcia odpovie na otázky a ja musím naozaj znížiť rečnícky čas. Ďakujem, pán predseda. Naozaj nepotrebujem 3 hodiny. Chcem najskôr poďakovať všetkým rečníkom. Bolo to naozaj fascinujúce. Už som vás už e, som vlastne počul vy od, odpovede na mnohé otázky a potvrdili ste to, čo si myslíte. Ale ešte pánovi Karnesovi jedna otázka. Môže mi odpovedať neskôr alebo písomne. Keď minister obchodu Koreji prišiel do parlamentu, ja som mu položil otázku ohľadne e, služie, finančných služieb a údajov. On mi odpovedal, že súhlasí s tým, aby bola dohoda pripravená. V súčasnosti, alebo respektíve vtedy bol ten e, trh uzavretý. Bola táto dohoda uzavretá alebo nie? A zostáva tento trh uzavretý? To je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Táto dohoda o voľnom obchode dá isté výhody Kórei a samozrejme teraz musíme e, z toho vyvodiť všetky pozitívne dôsledky. Ja som pevným zástancom slobodného obchodu a najmä v kontexte ekonomickej krízy, ale rovnako som za uzatváranie vyvážených dohôd o voľnom obchode, aby boli vyvážené pre obidve strany. Mám niekoľko poznámok, ktoré chcem adresovať komisii ohľadne možných výhod, ktoré naše krajiny z tejto dohody môžu mať. Mám pocit, a rád by som si vypočul odpoveď komisie, že zdá sa, že uzatvárame aj dohody o voľnom obchode s inými krajinami, ako napríklad s Čínou, kde sú výrobné náklady oveľa nižšie ako v Kóreji. Ale v Koreji sú vlastnejšie ako v Európe, ale je to istý typ dohôd s týmito krajinami a na základe toho je úplne nevyvážená situácia, pretože my na tento trh nemáme prístup. Rád by som vedel, či komisia zdieľa e, túto víziu, ktorá samozrejme je mojou vlastnou a môžem sa míliť. Ďalej mám otázku otvorenú, kto na ňu môže odpovedať. Zdá sa, že je tu e, projekt nové regulácie CO2 z automobilov v Koreji a môže sa to dotknúť európskych výrobcov. Niekto už analyzoval eventuálny pozitívny, negatívny dopad na e, korejský export. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo iným poslancom, iným politikom. Začneme skupinou EPP. Bernd Lange, SND. Ďakujem, pán predseda. Rečník bol upozornený, že má 3 minúty. Tie prezentácie naznačili vysokú mieru skepsy ohľadom toho, či sa podarí uplatniť v praxi e, e, do, dohody dosiahnuté. E, s Koreou. Preto mám otázku smerom na komisiu. Týka sa to, tá otázka sa týka automobilového aj chemického priemyslu. Tam, sa, e, e, tam boli zmienky o, o vlastne tých netarifných aspektoch Aké máte záruky, že skutočne takto bude fungovať napríklad v prípade antomobilového priemyslu? Od, možnú, od, od roku 1985 je e, e, možný export a e, stále sa hovorilo o tom, že netarifné bariéry sa odburávajú, ale realita je taká, že stále nové vznikajú potom e, napríklad v podobe e, daňových bariér, v prípade e, obmedzení z hľadiska emisí CO2. A my vieme, že netarifné bariéry majú oveľa väčší účinok ako výška cieľ. Druhá otázka sa týka vlastne úrovne života. Ako máte istotu, e, že v Južnej Koreji sa uplatňuje sa, e, sa e, uplatní sa uplatní skutočne sloboda odborových aktivít, zabránenie tomu, že budú takéto aktivity stíhané a budú im kladené prekážky. Ďakujem, pán, pán Zalevský, EPP je zároveň popredsedom e, tohto výboru. Ďakujem pekne. E, e, táto diskusia bola pre mňa veľmi zaujímavá. Poukázala na zložitosť, náročnosť tejto dohody a bolo tu zviditeľnený dopad tejto dohody na rôzne sektory. A Zdá sa, že tá dohoda môže byť zaujímavá pre sektor služieb, ale môže spôsobiť určité e, újmy na iných sektoroch. Napríklad by ma zaujímali dopady na finančný sektor. Viem, že e, sú pomerne, sil, sú pomerne silní kritici, kritici proti, tomu, proti tejto dohode. Slova kritiky e, odznievajú najmä zo strany automobilového priemyslu. Akou cestou sa teda európska ekonomia má uberať? Nakoľko je dôležitý tento sektor pre náš nás hospodársky rast. E, my vieme, že v tomto sektore sa využívajú progresívne druhy technológií a to v širokom rozsahu. Moja otázka je nasledovná. Dokážeme si obhájiť z dlhodobého hľadiska postavenie e, lídera v automobilovom priemysle. Ak otvoríme, ak otvoríme e, viac európsky trh korejským výrobcom automobilov, aké to bude mať dopady. Mali by sme mať jasnú odpoveď na tieto otázky, prv, e, než ratifikujeme dohodu o voľnom obchode s Koreou. Túto otázku adresujem expertom. Musím e, skrátiť e, čas časový limit na vstupy na dva minúty. Zelený, máte slovo. Pán predseda, ja som vždy šokovaný, keď sa pozerám na vyhodnotenie zisku, ktorý vyplýva z dohody o voľnej výmene, pretože tie dopadové štúdie hovoria vždy o budúcich výhodách, ale nikdy sa nehovorí o aplikácii týchto dohôd o voľnej výmene, voľnej obchodnej výmene typický ja vo svojom regióne, západnom Francúzsku, musím povedať, že výborne sme za e, dohodu s Južnou Kóreou. Budeme exportovať e, prasata, ale e, keď sa dostaneme do reality, tak vidíme, že v tejto oblasti e, sa strácajú pracovné miesta v dôsledku intenzifikácie chovu E, prasiat. Ľudia si musia kupovať vodu vo fľašiach, pretože voda je znečistená a je to vlastne chov prasiat je sektor, ktorý je vlastne konfrontovaný s konkurenciou krajín Južnej Ameriky, e, ktoré to robia na úkor deflorestácie tropických pralesov. Po druhé, počujem o tom, ako automobilový priemysel sa dožaduje ochrany. Neviem, ako na tom boli zisky automobilového priemyslu za posledné dva roky 40-50 miliard eur. A čo urobil automobilový priemysel s týmto? Investoval, aby vzdelával svojich zamestnancov na iné typy automobilov, iné typy dopravy, investoval do automobilov, ktoré by boli prispôsobené európskym nejakej spoločnosti menšie, menej znečistujúce? Nie, bohužiaľ nie. A tu opäť sme v situácii, keď sa dožadujeme ochrany priemyslu, ktorý bohužiaľ na obraz amerického priemyslu je na európskej úrovni vysoko konzervatívny. Takže brániť e, by sme mali automobilový priemysel, ale len za prípadu, že by naozaj pracoval na zlepšeniach. Ale brániť ho len kvôli tomu, aby sme ho uchránili, tam je problém. Ďakujem za slovo. Mám dve poznámky. Prvá sa týka automobilového priemyslu. Eh, hovorí pán Zahradil, ja nie eh, som eh, subjektívny, pretože pochádzam z krajiny, kde pôsobia korejské a renovované európske automobilky. Netarifné bariéry to je e, problém a potom duty drawbacks, tam je veľký otazník. Komisia, aký máte názor na tieto dve veci? A teda moja druhá poznámka e, sa týka toho pána, ktorý zastupuje CEFIK. Očakávate merateľný dopad dopad e, z hľadiska REACH, nariadenia REACH pri zvýšení exportov e, chemických produktov do EÚ. Asi by bolo e, zaujímavé to porovnať voči vnútornému trhu exporty a importy. To bol pán Zahradil a teraz za GUE pán Higgins. Máte dve minúty. Ďakujem za slovo. za štandardných okolností zväčša e, e, dochádza ku stretu kapitálových požiadaviek a požiadaviek pracovného trhu. A e, musíme povedať, že dnes Mm, tiež dochádza k určitému stretu v dôsledku dohody o voľnom obchode. Na jednej strane máme výrobcov e, v automobilovom priemysle, to je na jednej strane, a na druhej strane e, e, sektor súkromných služieb je veľmi nedočkavý chce čo najskôr vstúpiť na korejský trh. Komisia by mohla zareagovať na následovné 30 tisíc pracovných miest, e, e, ktoré sa stratia v automobilovom priemysle. To je číslo, ktoré aj vy, komisia, tak vidíte. No a čo to znamená pre pracovnú silu v EÚ? Automobilový priemysel e, je Chemický priemysel je nadšený, ale čo to bude znamenať pre zamestnancov Európy, pre pracov, pracovné sily v EÚ? E, aké si dôsledky e, takéhoto, takýchto pohybov na pracovnom trhu? Ďalej e, mám otázku smerom na komisie. Tu bola prezentácia za odborové zväzy. Hovorilo sa o, postavení, obhajovaní práv pracovnej, e, pracovnej sily v Koreji. A Pritom tu bolo uvádzané, že Korea plní tie základné princípy mm, ILO, ale vieme, že prax je trošku iná. E, keď sa podpíše táto dohoda, aké to bude mať dopady na pracovnoprávne vzťahy v Koreji. Ďakujem. Ďalej sa tu hlási pán Susta. Grazie, grazie presidente. Eh, io credo che... Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že keď sa snažíme takým či onakým spôsobom rozlišovať medzi e, vojnou, výmenou a protekcionizmom, je to chyba. Ja osobne som za vojnú výmenu, ale myslím si, že každá sloboda sa e, zastaví tam, kde začínajú slobody iných a bez toho, aby sme dali slobodu aj iným, nie je slobody a nie je slobodnej výmeny, lebo potom iní vlastne zachádzajú do protekcionizmu. Ja som si dnes ráno poznamenal tri čísla. Obchodný deficit v obchode s automobilmi je 5 miliard. Dobre, máme prebytok vyše 2 miliard v službách a v chemickom priemysle máme niečo vyše 1 miliardy prebytku. To sú údaje, najväč, najľahší spôsob, ako, ako vlastne dochádza k delokalizácii služieb. A pokiaľ ide o priemysel, tak druhým prvkom treba povedať, že je oveľa ľahšie vytvoriť nejaký živý e, trh. Ja osobne si myslím, a myslím, že môžem hovoriť na pol minúty, myslím si, že to je naozaj nedostatočne motivovaný prístup zo strany komisie. Uh, Ešte nám zostalo niekoľko minút a môžeme si teda vypočuť pána profesora Vulkoka. Máme 8 minút, 4 minúty na jedného ročníka, čiže pán profesor Vulkok začne 4-minútovým prejavom. Ďakujem. Možno dve minúty z týchto mojich štyroch dám kolegovi Žakovi. Je tu otázka, padla tu otázka o zárukám, že nebudú existovať žiadne odborné prekážky obchodu, žiadne Lenže pri recipročnej dohode o, voľnej obcho- o voľnom obchode to znamená, že EÚ tiež bude musieť sa zaviazať, že by nezaviedlo žiadne nové právne predpisy. Myslíte, že je možné, že by takéto niečo bolo možné zabezpečiť? Je to súčasť medzinárodného obchodného systému, aby sa zabezpečilo, že odborné normy nebudú pokrivené. Vo VTO sa dohody dlhé roky, o, sa, o takýchto dohodách dlhé roky rokovalo a táto dohoda nie je žiadnou výnimkou z týchto nastolených pravidel. Ďalšia vec je, že sme vyhodnotili dopad na zamestnanosť. Dopad na zamestnanosť bude veľmi malá. Bude tu istá relokácia, isté presuny, ktoré sú nevyhnutné, ale tie sú nevyhnutné vždy pri akejkoľvek obchodnej dohode. Ale niektoré tie čísla, ktoré tu odzneli, ktoré súvisia s automobilovým priemyslom, boli privysoké, pretože táto voľná dohoda nespôsobí takýto veľký úbytok pracovných miest v EÚ. Jeden sektor, ktorý tu nebol spomenutý, je strojárstvo. A strojárstvo je naozaj veľmi zainteresované a nemali sme tu žiadneho rečníka zo strojárenského priemyslu, inak by nám povedal, že majú veľký obchodný prebytok. A Žak, kolega, ak chce niečo dodať, má teraz možnosť. Môžem? Vystúpenie bez mikrofónu? Naša štúdia, ktorá bola predložená vášmu výboru, pán predseda, má prílohy a jeden z nich je veľmi dlhý, veľmi dlhá príloha, ktorá sa týka opatrenia nazvaného duty drawback. Čo sa týka auta, ktorého priemerná cena je 10 tisíc eur, my sme ukázali 9 rozličných scenárov a rozličné dopady na clá, na ďalšie finančné opatrenia. A všetky tieto scenáre sú aj extrémne medzi nimi a až tie extrémne zodpovedajú tomu, čo to bolo predtým spomenuté zástupcom z automobilového priemyslu. My si myslíme, že Samozrejme, táto dohoda nemá precedens, to nepopierame, aj komisia to pripustila, ale čo sa týka mm, materiálneho, hmotného dopadu, to musíte samozrejme posúdiť vy, ale dopad na pracovné miesta je naozaj obmedzený. A ak si podrobne prečítate prílohy, všetky scenáre sú tam rozpracované. Ďakujem. Teraz by sme mohli uzavrieť naše eh, vypočutie tým, že odovzdáme slovo komisii. Pán Ignacio Garcia, máte 5 minút, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte mi sa venovať odlišnej otázke. Najprv rovnováha, obchodná rovnováha. Podľa štúdie celková rovnováha medzi Korel a EÚ je pravdepodobné, že sa zlepší nakloní sa v prospech EÚ až do výšky 10 miliard. To by bola veľmi dobrá oprava súčasného deficitu medzi Koreou a EÚ, ale je tu istá historická skúsenosť. Ak sa pozrieme na to, čo sa stalo potom, keď EFTA vstúpila do dohody o voľnom obchode s Koreou, nadbytok, prebytok sa zvýšil 5-násobne. Keď sa pozrieme na celkovú globálnu rovnováhu a pozrieme sa na štúdiu ktorá nám bola predložená, jasne vyplýva, že dohoda o voľnom obchode bude na úžitok EÚ. V automobilovom sektore možno sa deficit zvýši, ale ja som plne presvedčený slovami pána Vúdkoka, že dohoda nepredstavuje signifikantné zmeny, čo sa týka investícií Korej do Európskej únie a do tretich krajín, ako napríklad India. Keď si pozrieme dáta, ktoré boli nedávno publikované, tak vývoz z Koreji predaj aut, ktoré sa vyrábajú v Európe a v Indii pre Koreu sa zvýšil. Celkovo k otázke, k ďalšej otázke, tak ako pán profesor Vulkok povedal, veríme, že dopad na zamestnanosť v Európe bude malá a sú tu nástroje, ktorými potom môžeme riešiť problémy, ak vzniknú. Máme nastavené mechanizmy, ktoré napríklad eh, fond na prispôsobenie sa globalizácii môžeme použiť. Opatrenie nazývané duty drawback. V prílohe k štúdii je veľmi podrobne rozpracovaná táto téma. Plne súhlasím s, tým, s touto prílohou a naozaj apelujem na poslancov, aby si preštudovali túto prílohu. Dopad na zamestnanosť je asi odhadovaný v rozsahu 1% a v najhoršom prípade sa môže zvyšiť iba na 2% hodnoty auta. Toto vám dá predstavu o hospodárskom rozmere toho, čo by spôsobilo opatrenie duty drawback. Čo sa týka označenie krajiny pôvodu, sú tu tri citlivé témy, ale opäť zachováme si veľmi prísne označenia, dohľad nad označením, zemepisným označením pôvodu. Teraz necolné prekážky ne, obchodovaniu. Chcem odpovedať na to, čo hovoril môj predrečník z automobilového sektoru. Korea má predsa právo regulovať si svoje obchodné prostredie a Európska únia takisto. Ale keď si pozrieme na opatrenia zapracované do zmluvy, sú tu veľmi jasné limity a také reštrikcie, ktoré nezabránia voľnému obchodovaniu a sú právne záväzné tieto opatrenia. Európska komisia bude veľmi úzko spolupracovať s Európskym sektorom automobilizmu, automobilového priemyslu a všetky právne predpisy, ktoré by mohli byť vydané Kóreou a ktoré by ovplyvnili dohodu o voľnom obchode, okamžite budeme intervenovať a reagovať na takúto možnosť. Máme tu jeden rok lehotu, máme tu veľmi dobrú spoluprácu s automobilovým priemyslom a to, to všetko nám pomôže chrániť obchodné prostredie EÚ. Lenže všetky právne predpisy a regulácie musia zabezpečiť, aby voľný obchod nebol poškodený. Teraz budem hovoriť o otázke odborov. Všetci vieme, že sú v tejto oblasti problémy a využívame všetky možnosti, ktoré nám táto zmluva dáva. Môžeme porovnať situáciu v Koreji s európskym odborovým hnutím a na základe toho zlepšiť situáciu odborov v Koreji. Generálny tajomník ETU vydal vyhlásenie na podporu dohody o voľnom obchode. Týmto končím. Ďakujem za vystúpenie, hovorí predseda. Toto uzatvára naše vypočutie. Myslím si, že sme to stihli na čas a že bolo veľmi plodné. Vypočuli sme si názory troch hlavných strán, troch hlavných pilierov európskeho hospodárstva, z Jeden pilier sú pracovníci, robotníci samotní, potom sme tu mali odborný posudok a vypočuli sme si aj komisiu. Vidím, že debaty pokračujú a iste budú pokračovať aj do budúcnosti o tejto dohode o, voľnej, ob, o voľnom obchode. Budeme teraz hlasovať o ochrannej doložke, preto by som teraz rád poďakoval účastníkom vypočutia za to, že prišli a za, aj za vaše príspevky. Za pár minút bude prestávka. see quite clear that, you know,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 Kolegovia, začíname znova rokovať. Prosím, venujte mi pozornosť. Žiadam vás, aby ste ukončili svoje rozhovory a aby sme začali zasadať. Budeme hlasovať. Budeme hlasovať o bilaterálnej ochranej doložke v dohode o voľnom obchode s Koreou. Dostali sme 130 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov spravodajca a tieňoví spravodajcovia však ich zúžili na 14 kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Začíname hlasovať. Poprosím vás, apelujem na vás, venujte pozornosť hlasovaniu a tí členovia, ktorí ešte stále sa zhovárajú medzi sebou, stichnite. Poprosím vás o disciplínu. Usaďte sa prosím na svoje miesta. Začíname hlasovať. Pozmenujúci návrh 44, 5, 6 a 7 sú to identické pozmejúce návrhy, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromisný pozmejúci návrh na číslo 1, kto je zaň, proti nemu, kto sa zdržal, prijatý. Pozmejúci návrh 6, kto je za, proti, kto sa zdržal, Prijatý. Pozmeňujúci návrh 57 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 52, kto je zaň, kto je proti nemu, kto sa zdržal, prijatý. Návrh 54, 55, 56 a 58. Tieto štyri návrhy sú identické. Kto je za ne? Kto je proti ním? Kto sa zdržal hlasovania v tomto prípade? Tieto štyri pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Ideme si to overiť? Nie, len žartujem. Kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúce, pozmenujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh číslo 66 a 67 a 64V, dvojité V. Tieto tri sú identické. Kto je za ne? Proti? Kto sa zdržal? Sú zamietnuté. Návrh číslo 7. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Návrh číslo 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh číslo 4. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh 5 Oddelené hlasovanie? Áno. Prvá časť, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal. Táto časť bola prijatá. Oddelené hlasovanie k druhej časti. Máme ústny pozmenujúci návrh, aby sme nahranili slovo may slovom should. Uh, no? Budeme hlasovať o tomto ústnom pozmenujúcom návrhu. Budeme hlasovať o kompromisnom návrhu číslo 5. Najprv sme si odhlasovali prvú časť, predseda je prerušený, ale pokračuje. Je tu od, samostatná časť o domácej poradnej skupine. Kto je za túto druhú časť? Kto je proti nej? Kto sa zdržal hlasovania? Táto druhá časť je prijatá. 77. 7 a 78, tieto dva návrhy sú identické, kto je za ne, kto je proti ním, kto sa zdržal, sú prijaté. Návrh proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 79 a 81, oba sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrhy, návrh 10, za? Proti? Zdržali sa? Prijatý návrh 83. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý 84. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný návrh číslo 6. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. 90 za, proti, hovoríme o 90 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 7 za, Pablo Sabo sa prihlásila slovo. Áno, teraz, pán predseda, teraz by som rád predniesol ústny pozmenujúci návrh, aby sa nahradilo slovo may slovom should. Sú námietky proti tomuto predloženému ústnemu návrhu? Nie, nie sú. Preto sme ho prijali a budeme hlasovať za návrh s touto zmenou, s touto ústnou opravou. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmejúci návrh 95 a 98 spolu. Hlasujeme, kto je za ne, proti ním. Zdržali sa. Oba sú zamietnuté. Návrh 95 a 98. Hlasujeme. Hlasovanie pokračuje. Hlasujeme. Každý už odhlasoval. Hlasujeme elektronicky. Poprosím, rozhodnite sa, ako budete hlasovať a končíme hlasovanie. Koniec hlasovania výsledkom elektronického hlasovania je, že tento, tieto dva pozmeňujúce návrhy boli zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1 od Bernta Langeho. Sú námietky proti tomuto ústnemu návrhu? Nie sú? Sú ob... námietky? Pýtam sa ešte raz. Nie sú námietky, preto budeme hlasovať, kto je za, kto je proti zdržali sa, prijatý. 97. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 16. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 17. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 18. Za? Proti? Zdržali sa? prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 21. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. 9. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. 101. Je to oddelené hlasovanie. Hlasujeme za prvú časť, za odsek 2, kto je za, proti, zdržali sa. Prvá časť je prijatá, druhá časť, odsek 3, kto je za, druhý druhá časť tohto návrhu vypadla, pretože sa prijal kompromisný pozmeňujúci návrh. Prepačte, naozaj vypadla, hovorí predseda. 23 za, proti, zdržali sa, prešla. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 104 a 105, kto je za ne? proti ním. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 107 za, proti, zdržali sa, prešla. Kompromisný pozmejúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, prešla. 20. 5 za, proti, zdržali sa, prešla. Teraz 111, kto je za ňu, kto je proti nej, kto sa zdržal hlasovania, prijatá. Pozmeňujúci návrh 112, 119V a 122. Je to oddelené hlasovanie. Najprv hlasujeme o 112. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Takže nie je to oddelené hlasovanie, je to? Nie, oddelené hlasovanie sa týka len odseku 2. Keďže sme zamietli 112, tak nebude oddelené hlasovanie. Mal som pravdu, Teraz hlasujeme až o 113 a 130 vedno, kto je za. Hlasujeme teraz o pozmeňujúcich návrhoch číslo 113 a 130 spolu. Kto je za ne? Proti ním? Zdržali sa zamietnuté. 114 a 127. Kto je za ne? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 115. Za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 116 a 128 za tieto dve proti ním. Držali sa, obe sú zamietnuté. Teraz budeme hlasovať za 4 pozmeňujúce návrhy. 117, 118, 124 a 129. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Boli zamietnuté. 26D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 27D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. 28 za, proti, zdržali sa, prijatá. Kompromisný pozmejúci návrh číslo 11 za, proti, zdržali sa, prijatá. Je 11. Teraz hlasujeme o kompromisnom návrhu 12. Kto je za, proti, kto sa zdržal, prešla 12. 31 za, proti, ešte raz opakujeme hlasovanie. Kto je za 31? Proti nej? Kto sa zdržal? 31 je prijatá. 32 za? Proti? Držali sa? Prijatá. 33 za? Proti? Zdržali sa? Prijatá. 34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 Ústne predložený pozmejúci návrh číslo 2 od Berta Langeho. Sú námietky proti predloženiu tohoto ústneho návrhu? Nie sú. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prešla. Prešiel tento ústny pozmeňujúci návrh. Dvojka za, proti, zdržali sa prijatá. Kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 13. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 30. E, Pozmenujúci návrh číslo 14 za, proti zdržali sa je prijatý. Teraz úvodné ustanovenia, zmeny v nich. 39. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 41. Za? Proti? zdržali sa, zamietnutá 40. Za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme za 40 elektronicky. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Výsledkom hlasovania je, že 40 je prijatá. Hlasujeme za 42 za, proti, zdržali sa. Budem opakovať hlasovanie opäť za 42, kto je za. Ešte raz proti, ešte raz prijatá. Štvorka sa stiahla. 43 za, proti, zdržali sa, prijatá. A napokon záverečné hlasovanie, elektronické záverečné hlasovanie k celému dokumentu. Začíname hlasovať. Hlasujeme k návrhu komisie, ktorý sme pozmenili ako parlament. Začíname hlasovať, končíme hlasovanie. Výsledkom je prijaté. Ešte raz musíme odhlasovať k uzneseniu, k legislatívnemu uzneseniu. Začíname hlasovať, končíme hlasovanie. Ešte ste neodhlasovali? Končíme hlasovanie. A výsledkom je jednomyselne prijaté. Gratulujeme spravodajcom aj tieňovým spravodajcom. Veľmi pekne ďakujem. Pokračujeme v programe bodom One minute for the congratulations to the rapporteur. Minútová prestávka, aby ste mohli zablahoželať spravodajcovi. No, no, no. De la Ferrand. Maintenant. Parce que nous avons le temps. Nous avons 15, 15 minutes. Non, non. Euh, de, de... Včera Musím povedať, že toto je nedisciplinovaná znvožka ľudí. Prosím o pozornosť. Ak nebudete mi venovať pozornosť, tak vás budem musieť vyzvať k opusteniu sály. Takže ešte raz včera som vás privel k tomu, aby ste oddelili bod 17, ktorý sa týkal eh, správy z misie delegácie do Talianska. Ostalo nám 15 minút k dobru. Eh, boli sme šikovní pri hlasovaní a preto poprosím kolegyňu Muscardini, aby nás informovala o misií do Talianska. Grazie, presidente. La uh, delegazione... Pán predseda, delegácia bola v Taliansku od 25. do 27. mája. Členmi delegácie boli pán Šusta, pán Falba, Lightfried a pani Belder. Delegácia tohto výboru navštívila dve oblasti ktoré patria k tým najproduktívnejším v Taliansku, Lombardsko a Piemont. Hovorili sme s podnikmi, so zástupcami miestných samozpráv a predovšetkým sa naše rozhovory krútili okolo dvoch správ, ktoré pripravuje náš výbor – teda dohoda o voľnej obchodnej výmene s Južnou e, Koreou a nariadenie o pravidlách označovania pôvodu e, ohľadne niektorých produktov, ktoré vstupujú do Európskej únie. Počas stretnutí napríklad s predstaviteľmi skupiny Fiat e, vo výskumnom ceste Vorbasáno sme hovorili o budúcich investíciách do automobilového sektoru, a o e, environmentálnej udržateľnosti. Teda hovorili sme o hybridných vozidlách. No a pokiaľ ide o dohodu s Koreou, tak ako ste si to mohli všimnúť aj dnes do poludnia, e, nám skutočne oznámili isté výhrady. Vo Viedni sme sa stretli s podpredsedom Kofi Industria so generálnym tajo, s generálnou e, tajomničkou pani Seldeli, ako aj so všetkými zástupcami textilného odvetvia. Tieto debaty sa sústredili na povinnosť a význam povinnosti označovať krajinu pôvodu, aby sme mohli konkurovať v priemysle a aby sme spotrebiteľovi mohli garantovať informovanosť. Samozrejme, hovorili sme aj o zdravotníckých rizikách spojených s používaním opracovaných koží, e, vzhľadom na to, že niektoré farbivá môžu byť škodlivé pre zdravie, ktoré sa pri farbení takýchto prírodných koží používajú. Ako ste možno počuli, v Taliansku stiahli veľmi veľa nohavíc a šiat z trhu, ktoré boli vyrobené v Číne práve z tohto dôvodu. Takisto sme sa stretli so zástupcami oceliarského sektora. Aj tu sme mali vypočutie e, s predstaviteľom e, oceliarského priemyslu v Európe. V Taliansku sme sa stretli s IMF, to je jedna z najdôležitejších metalurgických firiem vo svete. Skupina Tenaris. Navštívili sme takisto ich výrobný systém a rovnako sme sa zaoberali problémami, ktoré sú e, spojené s trhmi našich obchodných partnerov, ako napríklad v Turecku, e, ktoré má špeciálnu colnú úniu s Európskou úniou. O tom sme hovorili aj na stretnutí Následne sme navštívili fabriku Fratelli Rossetti. To je továreň, ktorá vyrába nohavice. Jeden z bratov Rossetti nám hovoril o konkurencii z Číny, ako aj o falšovaní značky týchto nohavic. Dožadoval sa nariadenia, ktoré by skutočne E, spôsobili, aby sa stalo povinným označovanie pôvodu, lebo tieto nohavice sú naozaj vyrábané ručne. Pokiaľ ide o inštitucionálne stretnutia, mali sme schôdzu s prezidentom Milánskej provincie, ktorý bol e, v predchádzajúcom období jedným z viceprezidentov Európskeho parlamentu a rovnako sme sa stretli s predsedom UPIVES, to je Talianská asociácia na výrobu výrobcov e, priemyselného je to, je to vlastne taliansky priemyselný zväz, e, ktorý predstavuje oceliarský priemysel a hovoril k nám aj riaditeľ a konateľ Leny, to je E, úrad e, pre energiu. E, je to Talianský národný inštitút pre energetiku a hovorili sme o všetkých témach, ktoré sú spojené s ropným a energetickým odvetvím. No a z ENI sme predovšetkým E, hovorili o problémoch, ktoré sa týkajú potreby energetickej politiky, celoeurópskej energetickej politiky a vyjasnenia vzťahov s Ruskom. Toto je veľmi stručne obsah našej návštevy. Ak má niekto ešte nejaký väčší záujem, tak môžeme dať preložiť obsah našho, našej cesty. A chcem ešte využiť túto príležitosť na poďakovanie zamestnancom e, tohto výboru, ktorí nás na ceste sprevádzali. E, cesta mala veľký úspech práve vďaka vynikajúcej organizácii zo stranu sekretariatu. Všetko bolo skutočne na minútku presné. Zorganizovali nám veľmi užitočné a návštevy. Ďakujem, ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem aj všetkým členom výboru, ktorí sa zúčastnili tejto návštevy v Taliansku a predovšetkým pani Muscardini, ktorá bola predsedničkou tejto malej delegácie. Palvo Zalva tam bol, kolega Susta tiež bol na tejto návšteve. A neviem, či chcete ešte niečo doložiť. Pavlo? Áno, ja chcem poďakovať eh, pani Muscardini a poblahoželať za to, že zorganizovala veľmi produktívnu návštevu. Navštívili sme rozvojové centrum Fiatu a videli sme priamo problematiku, ktorá sa e, priamo týka problematiky e, voľnej obchodnej výmeny. Mňa to veľmi poučilo a myslím si, že niektoré Niektoré z týchto informácií, ktoré som dostal, samozrejme prispeli k úspechu správy, ktorú sme práve odhlasovali. Chcem poďakovať pani Muscardini, ako aj zamestnancom sekretariátu za skvelú organizáciu. Kolega Susta? Nie, ja si myslím, že pani Muscardini naozaj povedala všetko. Bola to vynikajúco preprave, pripravená cesta, návšteva. Boli tam veľmi užitočné praktické kontakty. Ďakujem. Výborne, takže táto návšteva bola naozaj úspešná. Bola to prvá návšteva nášho výboru eh, v rámci Európskej únie a preukázalo sa, aké takéto návštevy môžu byť užitočné a aké je dôležité udržiavať aj takýto typ návštev. Budúca delegácia v rámci Európskej únie bude do Maďarska No a dúfam, že to bude tiež úspech. Ďakujem a predovšetkým ďakujem Kristiáne Muscardini za odvedenú prácu, ale aj za správu, e, ktorú nám práve predniesla. Teraz budeme mať maličkú krátku prestávku. E, čakáme na našu e, vzácnú návštevu, ktorá bude zastupovať španielske predsedníctvo a bude nám hovoriť o témach spojených s obchodom. Uh, Takže pokračovali by sme v dnešnom rokovaní. Ja vítam pani Silvia Iranto, ktorá je štátnou tajomničkou. Štajada tajomnička pre obchod v španielskej vlády. takže ona nám priblíži pohľad španielského predsedníctva rady do oblasti obchodu. Vítam pána Alfreda Paneca, ktorý je po mojej lavici. On je predsedom e, výboru pre obchodnú politiku. Ďakujem, že ste prišli Musím povedať, že prichádzate v tej záverečnej fáze dnešného zasadnutia. Bolo to veľmi náročné zasadnutie. S potešením vás informujem o tom, že sme práve odhlasovali eh, dvojstrannú ochranu doložku v dohodi o voľnom obchode medzi EÚ a Koreou a bez ďalšieho otáľania odovzdávam slovo pani Silvia Iranco. Máte slovo. Ďakujem, vážený pán predseda a členovia výboru pre zahraničný obchod Európskeho parlamentu. Po šiestich mesiacoch intenzívnej práce je pre mňa cťou mať príležitosť zdieľať s vami dnes výsledky španielského predsedníctva v oblasti medzinárodného obchodu. Keď pred váš výbor predstúpil minister Miguel Sebastián v januári, E, prejavil záujem e, splniť veľkú výzvu, e, a síce európske predsedníctvo, ktoré bolo veľkou výzvou pre našu krajinu. My sme si uvedomovali, že musíme využiť tento polrok na to, aby sme dali impuls k pokroku v oblasti inštitúcií pre Európsku úniu. Ako viete, Predsedníctvo nemá ani výkonu, ani rozhodovaciu právomoc, ale koordinuje a programuje prácu v oblasti rady a v našej oblasti konkrétne všetko, čo sa týka obchodu. Snažíme sa zmieriť všetky záujmy, riadiť a e, dávať podnety na ďalšiu prácu. E, to, s touto snahou sme rozvíjali našu prácu. Bilancia predsedníctva e, musí byť vnímaná v ekonomickom aj inštitucionálnom kontexte, to znamená vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a pokračovala všeobecná ekonomická kríza. Na jednej strane naše predsedníctvo prebiehalo v, v, počas hlbokých inštitucionálnych zmien EÚ. Zodpovedne sme pristúpili k transformáciám, ktoré bolo potrebné vykonať v dôsledku vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy s tým, že všetky zmeny, ktoré budú prijaté v týchto mesiacoch, sa stanú základom pre prácu EÚ v budúcich desaťročiach. To bolo veľmi dôležité najmä v oblasti obchodnej politiky. Lisabonská zmluva prináša mnoho no-, noviniek a majú dopad na mnohé oblasti. To, museli sme to analyzovať a to bola jedna z hlavných priorít nášho predsedníctva. A ja sama som mala príležitosť vymieňať si stanoviska a dojmy o tejto otázky v Štrasburgu vo februári s pánom predsedom Morajrom, ako aj so zástupcami e, politických skupín a môžem potvrdiť, že sme zdieľali e, snahu e, posilniť Európsku úniu v oblasti medzinárodného obchodu. Výsledkom tých, tejto intenzívnej práce je to, že sa teraz rokuje o implementácii niektorých dohôd, e, ktoré budú takisto schvaľované aj v parlamente. Okrem rozpráv na túto tému očakávame, že komisia v najbližších dňoch e, vystúpi so svojím oznámením ohľadne e, priamých investícií, ako aj návrh predpisov o bilaterálnych investičných dohodách – Takisto podnecujeme podpis dohody s Južnou Kóreou ohľadne voľného obchodu a e, to bude samozrejme v procese spolurozhodovania. Na druhej strane, okrem neformálnych kontaktov, o ktorých som hovorila, alebo ktoré pán predseda Moreira udržiaval, s nami počas španielského predsedníctva sme začali vytvárať základy pre spoluprácu E, pre príjmanie rozhodnutí vo všetkých troch hlavných inštitúciách. Kontext ekonomickej krízy, e, v ktorom sme tento pol rok sa pohybovali, e, spôsobil, že zahraničný obchod sa stal jedným z naj, jednou z najdôležitejších oblastí. My sme sa zhodli na tom, že je potrebné posilniť prínos zahraničného obchodu pre udržateľný rozvoj a zamestnanosť počas španielského predsedníctva sme konštatovali, že tu nedošlo k eskalovaniu protekcionistických snách a že vlády reagovali zodpovedne na krízu. Niektoré samozrejme e, istým spôsobom sa obmedzili v oblasti medzinárodného multilaterálneho obchodu. Údaje VTO hovoria, že E, medzinárodný obchod v prvom štveť roku tohto roku narastol o 25 v porovnaní s prvým štveť rokom minulého roku a to nám umožňuje e, predpokladať, že tie obchodné toky sa správali dobre. Dokonca predpokladáme, že e, v roku 2010 ako celku dôjde k nárastu obchodnej výmeny o 9,5 E, naše predsedníctvo spolupracovalo aj s Európskou komisiou. Neformálne sme o tom hovorili vo februári, o tom, ako posilniť e, externú dimenziu stratégie 2020. Takisto aj členovia obchodnej politiky e, o tom hovorili na neformálnej schôdzi v máji. Táto e, problematika sa vyvíja a otvorili sme 2. júna verejnú konzultáciu o budúcom smerovaní obchodnej politiky EÚ a očakávame, že ju potvoria aj oznámenie komisie, komisie na jeseň. Očakávame e, veľa odpovedí od rozličných skupín občianskej spoločnosti. Chceme tak dať väčšiu hodnotu a legitimitu záverečnému výsledku. Heslom nášho predsedníctva v oblasti obchodu viac obchodných príležitostí a menej bariér vychádzalo z iniciatívnych podnetov, ktoré už bežali a snažili sme sa niektoré skonsolidovať, niektoré uzavrieť a ďalšie sme sa snažili otvoriť. Európske podniky v súčasnosti potrebujú viac ako kedykoľvek predtým nové príležitosti na obchod, ktoré im môžeme poskytnúť prostredníctvom otvorenia zahraničných trhov na základe jasných a pochopiteľných pravidiel. Preto sme sa rozhodli e, naozaj zvýšiť tempo týchto iniciatív. Španielské predsedníctvo identifikovalo ako hlavnú os našej politiky multilateralizmus. Úsilie, ktoré EÚ vyvíjalo, bolo nevyhnutné na to, aby sme konštatovali náš konštruktívny prístup a aby sme mohli aj naďalej podporovať dialog a debatu. E, bilancia e, okruhu z Dohy 22. marca v Ženeve nemohla dať e, očakávaný impuls ďalším rokovaniam, ale komisia napriek tomu presadzovala prípravu konsenzu, ku ktorému však bohužiaľ nedošlo. Dá sa povedať, že napriek istým neistotám rokovania z Dohy pokračujú a my dúfame, že vzniknú politické okolnosti, ktoré umožnia dať záverečnú formu e, týmto rokovaniam a povedú k záverom. Na bilaterálnej a regionálnej úrovni sme mali veľké ambície a musím vám povedať, že španielské predsedníctvo vo veľkej miere svoje ciele splnilo. V oblasti Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti konštatujeme naozaj najväčšie pokroky, pokiaľ ide o pokroky e, v obchodných dohodách. Summit v Madride 18. mája e, slúžil ako, ako javisko na oznámenie e, dôležitých dohôd s Kolumbiou a s Peru, ako aj Strednou Amerikou. Rokovania s Peru a Kolumbiou už prebiehali v marci a je to akýsi predstupeň k širšej dohode medzi EÚ a andskou komunitou. Treba povedať, že sme spokojní nad tým, že sa prijímajú potrebné kroky, aby sa Ekvádor opäť zapojil do týchto rokovaní. Dohod, asociačná dohoda s e, krajinami Strednej Ameriky zahŕňa aj širokú obchodnú dohodu, E, na základe ktoré by malo dôjsť k veľkej liberalizácii e, tovarov, služieb, e, verejných nákupov, ako aj intelektuálneho vlastníctva a investícií. To umožní zvýšiť integráciu regiónu. Som presvedčená, že keď tieto dohody vstúpia do platnosti, ponúknú veľké množstvo príležitostí našim podnikom a prispejú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju našich komerčných partnerov. Na druhej strane obnovenie rokovaní e, medzi e Európskou úniou a Mercosurom. E, o tom rozhodla komisia 4. mája po neformálnych konzultáciách. Zistilo sa, že ambície na oboch stranách umožnia obnoviť tieto rokovania. Vrátiť sa k rokovaniam, ktoré boli pred piatimi rokmi prerušené za účelom vytvorenia biregionálneho e, obchodného priestoru na svete so 700 miliónmi obyvateľov je dôležitým krokom a my dúfame, že e, v krátkom čase sa tieto dohody uzavrú. Prvé rokovanie týchto nových rokovaní pr- e, sa bude konať e, v Buenos Aires na budúci týždeň. Samozrejme, že sa tam bude hovoriť najmä o špecifikách e, oboch partnerov v rámci barcelonského procesu a Mediteránnej únie sme pracovali na posilnení ekonomickej integrácii a na posilnení obchodu a investícií v euromediteránnej oblasti. Prvýkrát sme zorganizovali v Granade summit medzi Európou a Marokom, čím sme túto krajinu vlastne e, presunuli do krajín s tzv. pokročilým štatútom E, belgické predsedníctvo potom musí dokončiť dohody vo veľkej oblasti e, dohôd o voľnom obchode v euromediteránnej oblasti. Ja som naozaj spokojná prácou v tejto oblasti. Na druhej strane sa rozvíjali intenzívne úsilia e, v smere rokovaní s radou, ako aj ohľadne spolupráce s krajinami zálivu, Perského zálivu. E, toto je veľmi dôležité na zachovanie konkurencieschopnosti európskych podnikov. Dúfame, že tie malé rozdiely, ktoré sa medzi obidvoma stranami vyskytujú, budú čoskoro prekonané. V oblasti ASEANu sme sa sústredili na bilaterálne vzťahy. Konkrétne uzavreli sme dve rokovania na dosiahnutie dohody o voľnom obchode so Singapúrom a za tým bude nasledovať Vietnam a pravdepodobne aj ďalšie krajiny regiónu, ako napríklad Malajzia. A cieľom je dosiahnuť regionálnu dohodu. Ochoda, dohoda o voľnom obchode s Kóreou eh, nám ukázala, ako najlepšie aplikovať Lisabonskú zmluvu a ako udržiavať permanentné konštruktívne vzťahy a dialog s Európskym parlamentom, najmä pokiaľ ide o doložku o bilaterálnej ochrannej doložke. Rovnako sme pripravili túto dohodu na podpis. Rovnako sme prispeli e, k tomu, aby Európsky parlament mohol e, sa k tejto téme vyjadriť skôr, ako vstúpi táto zmluva do platnosti. V Ázii sme zorganizovali dva kolá rokovania s Indiou. To má obrovský význam pre Európsku úniu. Ako vo všetkých dohodách, ktoré majú veľký dopad na Európsku úniu, e, konštatujeme, že tu existuje veľká politická voľa na obidvoch stranách a táto dohoda sa uskutoční práve vďaka rokovaniam, ktoré sme e, my začali. Pokiaľ ide o E, vzťahy s Čínou, tak tam hovoríme o vzájomnom prístupe na trhy, investície a intelektuálne vlastníctvo. V máji zasadl do spoločný význam EU-Čína a tam sa hovorilo o otázkach, kde je potrebné postúpiť dopredu, aby sme sa dostali do vzájomnej rovnováhy. Rovnako sme pracovali v prospech prístupu Číny e, k dohode o verejných nákupoch vo VTO. Rovnako sa konal summit EU-Pakistan. E, tam sme konštatovali potrebu väčšej otvorenosti importu z tejto krajiny v rámci e, dohôd SPG. Pokiaľ ide o naše vzťahy s Ruskom, kto je strategický partner, máme stále tie isté priority a síce rýchle prijatie Ruska do VTO, ako aj prijatie širokého a efektívneho rámca pre naše vzťahy a rámec pre nové dohody. Ešte stále tu existuje veľká neistota, pokiaľ ide o tú najbližšiu budúcnosť. Nový ukrajinský prezident potvrdil svoj záväzok rokovať o dohode o voľnom obchode. Táto politická vôľa sa musí pretaviť do konkrétnych e, e, pokrokov v rokovaní. V transatlantických vzťahoch španielské predsedníctvo malo prioritný cieľ zúženia ekonomických vzťahov z e- USA. Summit, ktorý sme chceli zorganizovať v máji, bol odložený. Pokročili sme však v cieli premeniť Európsky transatlantický ekonomickú radu na hlavné bilaterálne kooperačné fórum a na základe e, stretnutí komisára Guchta, ktorý predsedal slovenským e, európskym delegátom, e, a spolu s predsed, so spolupredsedom Fromanom sme otvorili veľmi dôležitú debatu a myslíme si, že v krátkom a strednom horizonte dosiahneme ciele, E, a že zúžime spoluprácu aj so zástupcami e, z privátneho sektoru na obidvoch stranách. Pokročili sme aj v oblasti e, spolupráce s Kanadou a v druhom poroku tohto roka sa bude vyhodnocovať pokrok v rokovaniach v súlade s líniou, ktorú sme si stanovili. S Japonskom sme zintenzifikovali naše úsilie, aby sme zúžili naše vzťahy a snažili sme sa spoločne identifikovať možnosti, ktoré sa pred nami otvárajú ešte skôr, ako príjmeme tie najambicioznejšie rozhodnutia. No a na záver ešte v oblasti bilaterálnych vzťahov sa musím zmieniť o dohodách o ekonomickej asociácii EPA s krajinami, AK, s krajinami AKT. Doteraz ich bolo podpísaných 6, e, ešte treba predpodpísať 8. V máji zasadla prvá Spoločná rada EU-AKT a práve včera došlo k zasadnutiu Spoločnej rady e, týchto dvoch e, inštitúcií a organizácií. Španielské predsedníctvo sa snažilo udržať vysokú úroveň a splniť veľké ambície, ktoré sme do tohto vkladali, tak aby sme mohli naďalej podporovať rozvoj a regionálnu integráciu tejto časti sveta. Pokiaľ ide o horizontálne aspekty, máme tu stratégiu prístupu na trhy. 1. júna sme uzavreli spolu s komisiou e, e, veľmi zaujímavý a úspešný seminár v spolupráci so španielskou organizáciou COE a tam sme identifikovali prvky, ktoré by mali byť e, prioritnými v posilnenej e, stratégii. Tá by mala viesť k väčšiemu prístupu na trhy v oblasti verejných nákupov, e, intelektuálneho vlastníctva, e, ktoré sú čoraz dôležitejšie, najmä pokiaľ ide o ich prispievanie na ciele, ktoré sme si vytýčili v stratégii 2020. Pokiaľ ide o rešpektovanie práv intelektuálneho vlastníctva, tak sme pokročili v oblasti obchodnej dohody proti falšovaniu, E, ktorá je známa ako ACTA, to je anglická skratka. Mali sme tri kola rokovaní a posledné sa bude konať na budúci týždeň vo Švajčiarsku. Dúfame, že rokovania, na ktorých sa španielské predsedníctvo aktívne zúčastnilo, môžu byť uzavreté v budúcom pol roku. V tom, tejto oblasti lepšieho prístupu na zahraničné trhy Španielské predsedníctvo pripravilo, e, pripravilo manuál podpory malých a stredných podnikov, kde e, sa vlastne e, sto, kde, sa snažia, snaž, kde sme sa snažili vytvoriť postupy obrany e, pre tretimi krajinami. Chceme takýmto spôsobom e, identifikovať oblasti, kde môžeme malým a stredným podnikom pomôcť. E, ešte ďalšie dva sektory mali špeciálny význam a síce eh, bol to výbor pre obchodnú textilnú politiku eh, a pre oceľ. A máme tu teda dve dôležité oblasti, automobilový a keramický priemysel. A pre nich sme pripravili veľmi dôležité sektorové aktivity, aby sa mohli expandovať do tretích krajín a na tretie trhy. Musím zdôrazniť prioritu, ktorú španielské predsedníctvo dávalo plneniu kvantitatívnych cieľov podpory obchodu. Snažili sme sa zlepšiť dopad na ekonomický rast a redukciu chudoby v rozvojových krajinách. Keď sme splnili cieľ e, venovať 2 miliardy eur na e, technickú pomoc v súvislosti s obchodom, teraz sa musíme snažiť zlepšiť kvalitu tejto pomoci. Na budúce E, v rámci zasadnutia OSN e, ohľadne revízie miléniových cieľov EÚ chce žiadať pomoc pre obchod. Počas predsedníctva sme vypracovali veľmi dôležité závery pre radu na toto dôležité zasadnutie, ktoré sa bude konať v septembri tohto roku. A pokiaľ ide o obchod, ešte treba spomenúť ďalší cieľ nášho predsedníctva a síce impuls pre medzinárodnú dohodu o obchodovaním so zbraniami v rámci OSN. Počas predsedníctva sme vypracovali návrh štruktúry zmluvy, ktorá by mohla byť pokrokom v tejto komplikovanej problematike, tak aby sme uzavreli dohodu v roku 2012. Pokiaľ ide o skupinu podpory exportu v rámci OECD, a v rámci e, účastníkov konsenzu OECD španielské predsedníctvo sa snažilo e, veľmi aktívne spolupracovať s ostatnými členmi. Toto je veľmi stručne výsledok e, pol roku španielského predsedníctva, ktorý bol mimoriadne komplikovaný v dôsledku aspektov inštitucionálnych, ale aj ekonomických, ale môžete si byť istý, že pre nás bolo cťou e, predsedať Európskej únii a chcem ešte poďakovať za podporu Európskemu parlamentu v tejto obrovskej výzve. No a tu uzavriem moje vystúpenie. My budeme naďalej spolupracovať s predsedníctvami, ktoré budú nasledovať, aby Európska únia pokročila v oblasti medzinárodného obchodu a aby obchodné toky um, naozaj boli akousi hybnou silou zamestnanosti a blahobytu e, na multilaterálnej úrovni, aby mal tento obchod jasné a e, predpokladateľné pravidlá. Som presvedčená, že Európsky parlament bude aj naďalej podporovať e, aktivity rady, tak ako tomu bolo doteraz. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu rozsiahlu správu ohľadom pozícii španielského predsedníctva e, k otázke obchodu. Ďakujem za túto sumarizáciu pôsobenia španielského predsedníctva za, toto ostatný, za tento ostatný podľor. Pán Svalba. Eh, Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem poďakovať e, pani štátnej tajomničke za to, že medzi nami vystúpila Španielský predseda vlády dnes ráno kvalifikoval španielské predsedníctvo ako uspokojivé. Ja ako Španiel by som bol býval radšej, keby sme mohli povedať, že bolo úspešné, ale musíme uznať, že e, tu bolo viacero mesiacov takých turbulentných, ktoré často odvádzali našu pozornosť od našich cieľov. Avšak v oblasti obchodu si myslím, že sme boli viac ako uspokojiví, ako ste povedali. Myslím si, že ste prekonali priemer a ja vám k tomu gratulujem. Ako bolo povedané, bolo dosiahnutých viacero e, úspechov ako obchodná dohoda s Peru a Kolumbiou, kde sa predpokladá liberalizácia obchodnej výmeny v oblasti priemyselného, poľnohospodárskeho a rybárskeho priemyslu a týka sa to takisto aj politického dialogu ohľadne ľudských práv. To je základný aspekt e, tejto e, zmluvy. E, takisto vítam asociačnú dohodu medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou. To je veľký úspech a otvára mnohé príležitosti pre európske podniky, ale aj pre sektory, ekonomické sektory rozličných stredoamerických krajín. Vítam rovnako rokovania e, s Mercosurom. Ja úprimne som presvedčený, že to potrebuje silný impuls zo strany všetkých zúčastnených strán, a teda aj EÚ, ako aj vytvorenie e, mechanizmu investícií do Latinskej Ameriky. Vítame pokročenie rokovaní s Kanadou. To je naozaj veľmi e, ambiciozná a uspokojivá dohoda pre obe strany a vítam aj pokrok v rokovaniach s Indiou a Singapúrom. A osobne ešte niekoľko slov eh, k spolupráci ohľadne tej ochrannej, záchrannej klauzuly v rámci dohody s Kóreou. Ja som bol spravodajcom a skutočne osilne eh, ocenujem španielské predsedníctvo, ktoré bolo v tomto smere mimoriadne ústredové ale bolo to aj niekoľko tieňov. Ako viete, bol tu nedostatok aktivít, pokiaľ ide o rokovania z Dohy. Až do roku 2011 nedošlo k žiadnym novým podnetom v oblasti medzinárodného obchodu, ani neboli navrhnuté nové asociačné dohody a zdá sa nám, že chýbala iniciatíva v niektorých oblastiach, ktoré navrhol minister Sebastián v januári, keď predstúpil pred náš výbor. E, konkrétne boj proti protekcionizmu. A myslím si, že tu chýbali ambície a takisto sa nevyužili všetky možnosti obchodu na podporu rozvoja e, v rozvojových krajinách. Teda myslím, že tu nás sme naše ambície nenaplnili. No a na záver chcem zdôrazniť aj slepú uličku barcelonského procesu a tam by sme mali zvýšiť e, naše úsilie. Ale trvám na tom, že tak ako povedal predsedníctvo, že v obchodných vzťahoch španielské predsedníctvo bolo viac ako uspokojivé a ja som tomu rád a gratulujem vám. Thank you. Emil SND. Eh, Ďakujem, pán predseda. Vítajte, eh, pani štátna tajomníčka. Môže to vyzerať ako tak politicky nesprávne, že Španiel a navyše zo strany, ktorá podporuje vládu, vám kategoricky eh, gratuluje a oveľa presvedčivejšie k vašej práci a k úspechom ale ja to robím, pre, rozhodol sa preto a uvedomujem si, že som aj politicky nekorektný. Ale e, pokiaľ ide o to, čo povedal kolega Salga, to vítam. Myslím si, že vaše konanie bolo naozaj veľmi podnetné, najmä pokiaľ ide o vzťahy s Latinskou Amerikou. A to sme si všimli všetci v tomto výbore a aj v parlamente. Ale rád by som povedal Pavlovi Salvovi, že nepokrok v oblasti rokovaní z Dohy sa netýka konania španielského predsedníctva ani prezidenta Van Rompuya. To je štrukturálny problém. Mám niekoľko otázok, ale keďže chcem rešpektovať kolegov, tak sa obmedzím len na niekoľko. Ak bude pán Moreira súhlasiť, tak v druhom kole by som položil ďalšie. Poprvé, mm, rokovania s Mercosurom. Viete, vážená pani štátna tajomnička, že v tomto výbore máme sektor, ktorý sa nazdáva, že v dôsledku zmien v globálnej ekonomike ten negociačný mandát z decembra roku 2009 by mohol byť považovaný za E, vhodný na aktualizáciu. Náš výbor, tak ako to povedal komisár de Hucht, e, komisia má presne opačný názor. Myslí si, že má dostatok garancií a právomoci, aby, túto, aby tieto rokovania mohla viesť a aby mohla vlastne rokovať aj o globálnych otázkach. Moja otázka poprvé, aký je váš názor na túto problematiku a myslíte si, že by bolo vhodné e, dať vypracovať dopadové štúdii, periodické dopadové štúdie na túto problematiku? Druhá otázka. Vy ste hovorili o optimizme, pokiaľ ide o opätovnom vstupe Ekvádoru do rokovaní cez e, Peru a Kolumbiu do rokovaní s nami. A ja mám také správy, že Bolívia napriek ťažkostiam a po všetkom, čo sa tam stalo, takisto svoje vzťahy s Európskou úniou považuje za strategické a posledné správy idú v tom smere, že táto krajina by mohla nasledovať, opakujem, mohla nasledovať Ekvador, a začleniť sa medzi krajiny anského spoločenstva, ktoré už v tejto rokovacej pozícii sú. Ale samozrejme, že ani zo strany Bolívie, ani EÚ e nedôjde k zanechaniu toho integračného procesu. Tu skončím. Ďakujem. E, Ďakujem, hoci španielčina je krásny jazyk ešte stále nie je jediným jazykom Európskej únie a preto teraz dávam slovo pánovi Kazakovi. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani štátna tajomníčka, vítajte. Ja po tom, čo už spomenuli moji španielskí partnery zľava aj správa, ehm, tiež sa vyjadrím. Nie po španielsky, ale nikto nie je dokonalý. E, pani štátna tajomnička, chcem vám poblahoželať k tomu, čo ste vy dokázali počas španielského predsedníctva. Treba povedať, že to bolo veľmi dôležité predsedníctvo, ktoré e, vlastne e, konalo v okamihoch, keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a vy ste začali pracovať podľa nových pravidiel a nových spôsobov spolupráce napríklad s parlamentom a my sme spokojní s touto skúsenosťou. Bola to prvá skúsenosť, ale hovorili ste o pokrokoch rokovaní s krajinami z Latinskej Ameriky, Mercosurom, Karibikom. E, to je samozrejme, to je vaša oblasť, ja vám k tomu blahoželám, ale aj tak sú tam ešte problémy. Ja by som sa však chcel zmieniť o iných témach. Niektoré už spomenul kolega Pavlo Salba. Ide tu o rokovania z Dohy. Ako viete, včera sme mali výmenu názorov s komisárom de Chuchtom. On bol dosť optimistický a myslí si, že Američania by mali prejaviť viac iniciatívy v tejto oblasti. Zdieľate tento optimizmus? že sa nám podarí dospieť na budúci rok k záverom? To je prvá otázka. A druhá otázka sa týka rozšírenia súčasného rozšírenia súčasných, e, súčasného systému generálnych preferencií plus. Komisia navrhuje ich rozšírenie a my to musíme schváliť spolu s radou. Ale sú tu niektoré štáty, ktoré chcú isté zmeny. Čo si o tom myslíte? A posledná otázka. Už sme mali prezentáciu stratégie rozvoja obchodnej politiky na rok 2020. Prezentovala to komisia. A na základe skúsenosti, ktorú ste vy získali za týchto 6 e, mesiacov, môžete nám povedať, akých 5 priorít E, by sme mali sledovať v budúcich rokoch počas nasledujúcich predsedníctiev, aby to malo pozitívny dopad na rozvoj medzinárodného obchodu? E, ďakujem, ďakujem pani štátna tajomníčka za to, čo ste povedali. Ja nezdieľam váš optimizmus e, pri mnohých témach. E, som znepokojená najmä otázkou opätovného otvorenia rokovaní s Mercosurom a takisto ma znepokojujú otázky dohody s, Perom, s Peru a s Kolumbiou. Viete, že Európa je v mimoriadne zložitej situácii, nemáme rast, strácame pracovné miesta, zvyšuje sa nezamestnanosť, obyvateľstvo je destabilizované. Vy viete, že je to tak v Španielsku, ale aj v iných krajinách EÚ. A práve v tejto chvíli ste sa rozhodli, že budete rokovať o niektorých výhodách pre krajiny Latinskej Ameriky. Ja som z toho naozaj znepokojená. E, Peru a Kolumbia destabilizujú istú časť francúzských zámorských oblastí a to destabilizuje aj Európu, lebo tí budú potom žiadať peniaze od Európy, pretože budú destabilizované tieto oblasti práve týmito e, asociačnými dohovormi. Ja som veľmi znepokojená európskym poľnohospodárstvom v dôsledku dohodov s Mercosurom, pretože už chovateľstvo v Európe e, nie je situácia rúžová, e, to potom zvýši import hovedzieho dobytku o 60 e, takisto hydiny a to samozrejme bude mať dopad na Európu, lebo e, v týchto krajinách nie sú rešpektované ani sociálne, ani environmentálne normy, ktoré my sami prijímame. Ja nie som za protekcionizmus, ale som za to, aby sme sa na veci pozerali inteligentne a nemyslím si, že môžeme dlho viesť obchodnú politiku bez toho, aby sme sa pozerali, čo sa deje okolo nás v oblasti sociálnej, environmentálnej a čo sa deje v oblasti vytvárania alebo deštrukcie pracovných miest v EÚ Myslím si, že to je predovšetkým zodpovednosť Európskeho parlamentu poukázať na tieto otázky. No a pokiaľ ide o úniu pre Stredomorie, to je porážka. Samozrejme, nie je to porážka a zlyhanie len vašeho predsedníctva. My sme do toho vkladali veľa nádejí ale teraz je dôležité, aby sme pokračovali v dvoch sektoroch, v politickej oblasti, lebo tam je potrebné, aby Európa naozaj pozerala na otázku, ako vyriešiť situáciu na Blízkom východe, lebo to ešte stále nie je vyriešené a tam sú rizika. A aké sú ekonomické výhody? Možno by ste nám o tom mohli niečo povedať. Merci, Cristiano Muscardini. Ďakujem, Kristiana Muscardini. Grazie, presidente, voglio... Ďakujem za slovo a ja by som Rada poďakovala španielskému predsedníctvu za odvedenú prácu napriek vážnej situácii v období, kedy boli v úrade. Dosiahli významné úspechy a ešte stále v posledných pár dňoch je čas, aby španielské predsedníctvo vyslalo silnú, posol, silné posolstvo ďalším následným predsedníctvam. Myslím si, že my ktorí sme zapojení do sektoru obchodovania, máme povinnosť žiadať, aby sa nám venovala väčšia pozornosť. A rada, aby venovala veľkú pozornosť zlyhaniam Európskej únie, nedostatku obchodnej politiky napríklad. Nie je možné obchodovať, nie je možné v spoločnosti robiť akékoľvek aktivity, ktoré napomáhajú rastu Európe bez na náležitej obchodnej politiky. Je najvyšší čas, aby sa tieto veci pohli a myslím, že ak tento apel zaznie silnejšie a ak sa vezme do úvahy, čo sa dialo v niekoľkých mesiacoch, bolo by to naozaj odporúčania hodné. Takisto potrebujeme sa vysporiadať s problémom harmonizovania colných systémov a tak ako sme sa včera dozvedeli, harmonizácia existuje, ale komisia vie veľmi dobre, že harmonizácia existuje len na papieri, na legislatívnej úrovni, ale v praxi inšpekcie, napríklad kontroly, toto nefunguje. Niektoré systémy fungujú a zabraňujú pašovaniu falšovaného tovaru do Európy, ale iné oblasti cieľ nefungujú. Takže potrebujeme nastaviť systém inšpekcií a kontrol. Všimla som si s veľkým uspokojením, akú prácu odviedlo španielské predsedníctvo pri dohode o falšovaní tovarov a statkov aj pri podpore malých a stredných podnikov o zabraneniu falšovania tovarov a statkov. Myslím si, že týmto vyslalo silné a dobré posolstvo, ktoré bude vhodné do budúcnosti. A tak ako sme spomenuli na predchádzajúcich stretnutiach, Európa prirýchlo uzatvorila priveľa dohôd o voľnom obchode. Je to v poriadku, keď ide dočinenia, keď máme dočinenia s drobnými krajinami, neveľkými krajinami, ale ak sa pokúšame naozaj pomôcť európskym firmám a firmám v iných krajinách recipročne obchodovať, alebo Ale keď sa pokúšame obchodovať s veľkými krajinami, ako je India, myslím si, že je to nebezpečné a predčasné uzatvárať takéto dohody. Takže opäť ešte raz chcem zdôrazniť, keďže sa blíži koniec španielského predsedníctva, prosím vás a prosím i radu, aby venovala väčšiu pozornosť právnym predpisom týkajúcim sa pôvodu mimo pôvodu tovaru mimo EÚ, pretože EÚ si nemôže dovoliť zostať handicapované v porovnaní s Čínou, USA a Indiou, kde takéto právne predpisy už zaviedli do praxe. Ďakujem za príspevok a teraz pán Troch Higgins z GUE. Pán Joe Higgins z GUE. Ďakujem za slovo, pán Chairman. Pán predseda, vážená štátna tajomnička španielského predsedníctva. Španielské predsedníctvo 6 mesiacov viedlo úniu práve v období, kedy sme videli zákerné špekulácie na finančných trhoch, ktoré viedli hedžové fondy a boli zamerané proti štátom Európskej únie. Grécko je ten najhorší prípad, ale Španielsko, Portugalsko a Írsko, ako Italiansko, boli takisto predmetom týchto špekulácií. Vy ako ministerka pre obchod EÚ si musíte uvedomovať, že všetky zdroje, ktoré vyčerpali títo parazitické subjekty na finančných trhoch, ešte prehlbili krízu, ktorá sa vytvorila v sektore služieb a výroby len preto, že toľko verejných finančných prostriedkov, ktoré sa mali vynaložiť na investovanie na infraštruktúru a verejné služby, namiesto toho skončili eh, vo vreckách špekulantoch na finančnom trhu. Mohol by som sa spýtať, ako odôvodníte, ako vysvetlíte fakt, že španielská vláda, podobne ako vláda Írsku, v mojej krajine, z ktorej pochádzam, jednoducho kapitulovala pred týmito špekulantmi. Myslím si, že španielská robotnícka trieda bude mať znížený životný štandard, nižšie penzie, podobne ako Íry. Prečo ste nezastavili týchto finančných eskamotérov prečo sa nezmenil systém, prečo to muselo prísť do takýchto katastrofických dôsledkov, v celej finančnej sfére. Moja druhá pripomienka, vážená pani štátna tajomnička, je dohoda o voľnom obchode s Kolumbiou a s Peru. Ako nám vysvetlíte to, že ste urazili opozíciu, urazili ste odbory v Kolumbii, organizácie, ktoré zastupujú pôvodné obyvateľstvo, organizácie pre ľudské práva, ktoré nechceli túto dohodu o voľnom obchode. Je to hrozné porušenie ľudských práv. Španielsko prebralo predsedníctvo krátko po tom, čo boli objavené masové hroby ľudí, ktorých zabili a bezpečnostné zložky sú pravdepodobne napojené na týchto vrahov. Ako sa dá interpretovať inak ako to, že vy si nevšímate a zatvárate oči pred porušovaním ľudských práv v Kolumbii a dávate kolumbijskej vláde najavo, že nič neurobíte. Ako je možné, že obchod bol postavený pred ľudské práva? A napokon, vážený pán predseda, chcem sa spýtať, podobnom duchu, čo sa týka dohôd so stredoamerickými krajinami. Ako nám vysvetlíte, že stále pokračujete v rokovaniach s vládou v Hondurase? Honduraská vláda vychádza z procesu, ktorý v podstate vyšiel zo štátneho prevratu, nelegálneho prevratu a Európe to nevadí, že bude obchodovať s takýmito ľuďmi? Ďakujem za slovo, pán predseda. Vypočujme si teraz odpovede a poznámky nášho hostia, španielskej štátnej tajomničky pre obchod Silvie Iranzovej, ktorá tu zastupuje španielské predsedníctvo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Začnúť s otázkami pána Salbu z ľudovej strany, chcem mu poďakovať osobne za pripomienky, i pod tým, že podporil podľa mňa úspechy španielského predsedníctva v tomto polroku vo dôležitých oblastiach. Treba uznať, že v niektorých oblastiach, tak ako pán Salba povedal, e, sú veci, že aj napriek veľkému úsiliu nebolo možné dosiahnuť uspokojivé výsledky, pretože to bolo mimo nás, nemali sme na to dosah. Boli by sme veľmi radi napríklad dosiahli pokrok v Dohe, ale ako dobre viete, pán Salba, e, sú tu isté okolnosti, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré pod, toto podmienujú. Tým odpovedám aj na iné otázky, ktoré s tým súvisia, súvisia a to vyplýva z netolerantných postojov tých najdôležitejších krajín, tak rozvinutých ako aj vynárajúcich sa v tomto okamihu USA. Uvedomujeme si, že je teda prebieha volebný proces a určite v skorej dobe nebudeme vedieť, aký je postoj USA. Sme však optimistami, pretože si myslíme, že na budúcom zasadnutí G20 v Toronte dosiahneme nejaký pokrok na tejto pôde. Pokiaľ ide o otázky, ktoré nadniesol pán Menendez, prvom rade, e, a čo si myslíme o mandáte komisie ohľadne rokovania s Mercosurom? My si myslíme, že mandát, ktorý pred niekoľkými rokmi dostala na tieto rokovania. Komisia je platný. Samozrejme došlo k zmenám v globálnej ekonomike, ale ako už kto si povedal, naozaj otázky, ktoré E, nás pred niektorým, niekoľkými rokmi trápili, nás trápia aj naďalej. A myslím si, že práve to je dôležité. Na budúci týždeň prebehne nové kolo rokovaní v tejto novej otvorenej fáze a tam potom si môžeme urobiť jasnejší obraz o situácii a v tomto prípade môžeme zvážiť zmenu mandátu ale pred prvým kolom to nepovažujeme za nevyhnutné. No a súhlasím s vami, že by bolo veľmi vhodné aktualizovať impaktové štúdie, dopadové štúdie, ktoré v tejto oblasti môžeme zrealizovať. Ekvádor a Bolívia, tam samozrejme vítame ob návrat Ekvádoru a Bolívie za rokovací stôl a pokiaľ ide o Bolíviu, tak si myslím, že to je môj osobný názor, ale myslím si, že zasadne za stôl preto a o Ekvádore môžeme povedať to isté, keďže už došlo k uzavretiu dohôd s Kolumbiou a Peru, to neznamená, že nutne musíme zapojiť aj Ekvádor a Bolíviu. E, i keď tieto krajiny e, sú dôležité. A teraz k otázkam pána Kazaka, otázka e, rokovaní z Dohy. Myslíme si, že sme na tom pracovali, že sa v posledných rokoch dosiahol veľký pokrok a každý pokrok musí vychádzať z toho, čo sa dosiahlo v decembri v roku 2008 ale ako som už povedala, v Kanade budeme mať výbornú príležitosť na to, aby sme zistili, aké sú postoje tých najrelevantnejších krajín a aké možnosti sa nám tam otvárajú. Pokiaľ ide o o systém všeobecných preferencií plus a ich modifikáciu. Vieme, že niektoré krajiny si to želajú. Už prebieha modifikačný proces týchto nariadení a pravidiel. My si myslíme, že aby tento systém bol spravodlivejší pre krajiny, ktoré mm, spadajú do tohto systému, treba revidovať ekonomické kritéria, aby sme mohli lepšie vyberať krajiny, ktoré môžu mm, poberať tieto výhody tak aby sme vylúčili vynárajúce sa ekonomiky, ktoré sú veľmi vysoko konkurenčné. Možno, že by sme mohli takisto definovať niektoré špecifické e, produkty, ktoré by sme vyňali z týchto preferencií a nie celé sektory. Možno, že takto by sme mohli potom plniť všetky požiadavky SPG, SBG+, a takisto kontrolu pôvodu výrobkov, aby sme sa vyhli rôznym zneužitiam v tejto oblasti. No a pokiaľ ide o naše priority, pri definovaní stratégie 2020 v obchodnej oblasti, v súlade s dokumentom 3. marca, to je dokument komisie a dokumentom, z ktorého vychádza, ktorý je základom pre verejnú konzultáciu a ako vieme, záver tejto konzultácie 28. júl. Tam sa načrtávajú isté priority. Vy ste žiadali 5 priorít, neviem, či vám poviem 4 alebo 5, ale tie hlavné priority sú uzavretie multilaterálnych a bilaterálnych rokovaní, ktoré teraz prebiehajú, najmä tie, ktoré majú najväčší ekonomický dopad na našu oblasť. Po druhé, zlepšiť aplikáciu existujúcich dohôd, zamerať ich na e, necolné prekážky, lebo už colné prekážky sa znižujú, ale narastajú iné prekážky. Venovať väčšiu pozornosť iniciatívam, ktoré by viedli k obchodnému otvoreniu v budúcnosti, ako sú napríklad zelené produkty a technológie, e, vysoké technológie, ako aj štandardizácie na medzinárodnej úrovni, najmä v tých sektoroch, ktoré majú najväčší potenciál. Ďalšou prioritou je pracovať na rozvoji strategických dialógov na najvyššej úrovni s kľúčovými partnermi ohľadne prístupu na trh, regulačný rámec, E, globálna nerovnováha, energia, klimatické zmeny, prístup k e, surovinám, chudoba, e, vzdelávanie, výchova, rozvoj. No a samozrejme treba posilniť aj dialog s USA prostredníctvom TEC, dohoda na vysokej úrovni s Čínou a takisto treba prehlbovať aj dialog v iných dôležitých oblastiach s Japonskom a s Ruskom. Samozrejme, že je to ešte otázka prístupu na trhy. Musíme aj naďalej podporovať naše podniky, najmä malé a stredné, aby sme mali lepší prístup na e, trhy, aby sme vybojovali lepší prístup na trhy pre naše podniky. No a ešte otázky. Pani Sarnes. Pani Sarnes nám hovorí, o Mercosure a negatívnych aspektoch. My si myslíme, že dohoda s Mercosurom, ktorá samozrejme ešte bude istý čas trvať, bude si vyžadovať isté úsilie a v súlade s mandátom Európskej komisie bude garantovať, že podniky Európskej únie budú mať úžitok z týchto e, dohôd. Veľa dosiahneme, dosiahneme prístup na pre európsky priemysel na taký dôležitý sektor, ako je automobilový priemysel, lebo ako viete, pred niekoľkými rokmi, keď padli rokovania, tieto sektory boli vetované európskymi podnikmi, ale takisto vznikli e, príležitosti v chemickom, farmaceutickom, kozmetickom priemysle, v textilnej oblasti, ako aj v obuvnom priemysle a my rovnako chceme zlepšiť aj sektory ako je napríklad e, olej, víno, likéry, najmä tie najkvalitnejšie. Rovnako budeme mať chránené naše geografické e, značky pôvodu a nezabúdajme, že všetko toto má veľmi široký dosah a budeme vytvárať nové príležitosti v oblasti investícií, Takisto sa zdisciplinuje transparentnosť, prístup a ochrana investícií, zlepšíme konkurencieschopnosť e, v priemysle a v službách. V Brazílii sa nám otvorí mnoho príležitostí ako telekomunikácie, energie, financie, bezpe, e, poisťovne, obchodný servis, e, konštrukcia, inžinierstvo, doprava a treba hovoriť aj o verejných zaobstarávaniach a tam e, Mercosur chce rokovať o segmente vlád, centrál, na úrovni centrálnej vlády. A nezabúdajme, že v Brazílii bude, budú majstrovstva sveta vo futbale a to nám otvorí veľa príležitostí práve v sektore infraštruktúra. Tento sektor nie je otvorený pre iných konkurentov EÚ Takže ak túto zmluvu uzavrieme, myslíme si, že táto e, dohoda je výzvou, ale aj príležitosťou pre naše podniky. No a euromediteránny proces je jasné, že okolnosti, ktoré podmienujú, politické okolnosti, ktoré podmienujú e, tento proces, zabraňujú pokroku v ekonomickej oblasti a musíme si povedať, že E, toto je veľmi problematický terén. Pokiaľ ide o ekonomické aspekty, sú tam nejaké výzvy. Poprvé podporiť obchod juh-juh, teda integráciu juh-juh, kde, ako viete, prebiehajú bilaterálne postupy, ktoré pomáhajú pokroku a na druhej strane takisto musíme intenzifikovať úsilie aby sme posilnili diverzifikáciu výmeny s touto oblasťou a musíme podporovať väčšiu priemyselnú integráciu, ale aj regionálnu integráciu. No a ešte otázky je pána Higginsa a Gue. Prepačte. Ešte pani Muscardini. Chcem poďakovať pani Muscardini za všetky pripomienky, ktoré predniesla a určite nám pomôžu aj naďalej budovať a štrukturovať e, naše obchodné prostredie, ktoré je pre náš región veľmi dôležité. Takže veľmi pekne ďakujem za všetky komentáre. No a teraz poďme k otázkam, ktoré predniesol pán Higgins a Gue. On sa nás pýta, prečo sme kapitulovali pred špekulantami, keď to malo veľmi negatívne dopady na obchod. Naozaj podľa našich údajov medzinárodný obchod, aby som teda začala so všeobecnými aspektami, mal veľmi veľké úspechy. A napriek Napriek tomu minulý rok sme mali e, pád o 12 v oblasti zahraničného obchodu. To boli najhoršie výsledky e, od konca druhej svetovej vojny, ale treba povedať, že zahraničný obchod pomáha ekonomickému rozvoju. A keď ste už hovorili o Španielsku, tak práve ten zahraničný obchod napomáha rastu a vďaka nemu e, dopad na zamestnanosť v našej krajine nebol až taký zlý. Treba povedať, že v Španielsku práve zahraničný obchod pred, zaznamenal dve, 2,1 e, rastu HDP a to je viac ako je priemer. Stratégia 2020 je prvok, ktorý nám pomôže rozvíjať a budovať všetko, čo sa týka obchodnej oblasti. A pokiaľ ide o otázky ohľadne dohôd s Kolumbiou a z Peru. všetky tieto otázky sú mimoriadne dôležité. Ja viem, že v parlamente sa o nich debatovalo. Je to jedna z misií e, našich, e, e našich e, poslancov, ktorí išli do Kolumbie a zaoberali sa skúmaním otázky ľudských práv na základe informácií, ktoré sme dostali Mm, došlo tam k pokrokom minimálne e, Medzinárodná organizácia práce to takto hodnotila, OSN tiež a Európska komisia tiež konštatovala pokroky vo všetkých týchto oblastiach, o ktorých ste sa zmienili. Tieto otázky môžeme zoskupiť ako udržateľný rozvoj a sú predmetom prioritnej pozornosti vo všetkých týchto nových generáciách dohôd, ktoré Európska únia e, otvára. Ide tu o rešpektovanie sociálnych práv, pracovných správ. To sú všetko otázky, ktoré sa týkajú e, špeciálneho záujmu e, a špeciálnych rokovaní v rámci rokovaní o zmluvách a my sledujeme vývoj situácie a podľa toho potom budeme E, spúšťať komerčné dohody do platnosti. A myslím si, že tým som vyčerpala e, všetky otázky. Chcem sa poďakovať za túto e, komplexnú a zároveň veľmi úprimnú snahu vyhodnotiť dosiahnuté úspechy španielského predsedníctva v Rade EÚ a chcem sa poďakovať e, za toto. Týmto sme sa dopracovali ku koncu nášho zasadnutia. Ďalšie zasadnutie sa chystá na 13. a 14. júla. Dovidenia. Para mí? Sí, sí.